Uh, Vážení prítomní, vzhľadom na to, že tu máme zastúpené prakticky alebo takmer všetky politické skupiny, pokračujeme v našom rokovaní. E, Skôr než ohlasím náš bod číslo 11, Ehm, a vystúpenie španielského ministra Miguela Sebastiana, chcel by som vás informovať, že ako zvyčajne na zasadnutí koordinátorov, ktoré sa konalo dnes dopoludnia po konci nášho e, riadneho rokovania, že tie informácie budú e, postupené neskôr e, dnes popoludní. Teraz po mojej ľavici mi dovolte predstaviť nášho hostia na dnešné popoludne. Je to španielský minister priemyslu, cestovného ruchu a obchodu, ktorý, je, ktorý zastupuje úradujúceho predsedu rady. Vypočujeme si jeho uh, vystúpenie, ktoré bude informovať o prioritách španielského predsedníctva v oblasti politiky medzinárodného obchodu. E, vítam ministra Miguela Sebastiana na začiatku španielského predsedníctva. Ako vieme, španielské predsedníctvo má možnosť E, teda tá malo možnosť e, viesť úniu e, mesiac po nadobudnutí účinnosti Lisabonskej zmluvy. To znamená, že Španielsko má možnosť práve vstúpiť do vytvárania nových inštitucionálnych vzťahov medzi Komisiou radov a parlamentom. Zmeny sa uskutočnili aj v smere zvýšenia právomoci parlamentu. Táto nová fáza e, spolupráce s radou je pre parlament veľmi dôležitá. E, ja sám budem pracovať aj vo výbore pre e, obchod obchod, e, ktorý v rámci tria bude, e, sa zíde poprvýkrát vo februári. E, som veľmi rád, že mám príležitosť privítať nášho váženého hostia a vypočuť si od neho názory španielskej vlády a španielského predsedníctva na to, ako rada vníma túto novú fázu a takisto aj informácie o najnovších, najnovšom vývoji, napríklad pokiaľ ide o rokovania v rámci kola z Dohy, takisto pokiaľ ide o e, uplatňovanie existujúcich dohôd aj e, nadvezovanie nových dohôd, najmä dohoda medzi Koreou a EÚ, e takisto E, dohoda medzi EU a Latinskou Amerikou, ktorá je veľmi vysoko relevantná pre, aj pre Španielsko, ale ide tu aj o dohody s Ruskom a ďalšími krajinami. Som si istý, že jeho vystúpenie e, tu rozvíri e, diskusiu pretože sa bude týkať väčšiny otázok, ktoré budú kľúčovými pre nadchádzajúceho roka španielského predsedníctva. Ďakujem, pán minister, za to, že ste prišli. Máte slovo a na úvod e, vám dám, dávam 10 minút na vystúpenie, potom bude diskusia a potom dostanete priestor na odpovedanie na otázok a pripomienok. Ďakujem. Ty? Ďakujem, vážený pán predseda, vážený pán predseda, členovia výboru pre zahraničný obchod. Je pre mňa veľkou cťou predstúpiť pred vás a poinformovať vás o obsahu programu, ktorý pripravila španielská vláda v oblasti zahraničného obchodu počas španielského polročného predsedníctva. Je to e, pol rok, keď v dôsledku vstupu do platnosti Lisabonskej zmluvy budeme prežívať hlboké zmeny, ktoré sa dotýkajú architektúry inštitúcií európskych, európskych inštitúcií. Táto nová inštitucionálna architektúra kde aj Európsky parlament, vy, je jediným orgánom, ktorý je zvolený priamo občanmi, E, získal väčšiu demokratickú legitimitu pri rozhodovaní, ktoré sa v Európskej únii prijímajú. Tiež pokiaľ ide o zahraničný obchod, bude e, dôležitý proces, bežný legislatívny proces spolurozhodovania. Okrem toho, e, od vstupu Lisabonskej zmluvy do platnosti Podpisovanie a uzatváranie medzinárodných zmluv bude takisto v právomoci Európskeho parlamentu a nebude to už len e, povinnosť informovať, ako tomu bolo doteraz. Španielská vláda veľmi pozitívne hodnotí väčšiu moc, ktorú po schválení Lisabonskej zmluvy e, dostal Európsky parlament a preto budeme úzko spolupracovať so všetkými politickými skupinami, ako aj s Európskou komisiou, aby sme získali silnú Európu e, s prítomnosťou medzinárodných e, zdravých obchodných vzťahov. Dámy a páni, španielská vláda v rámci toho, čo definuje Lisabonská zmluva a koordinovanie s Belgickom a Maďarskom vypracovalo pracovný program na budúcich 18 mesiacov, e, pričom sa zakladá najmä na obrane a otvorení obchodu. Vychádzame cieľov tria predsedníctiev a chceme skonkretizovať program, ktorého cieľom je od, dať odpoveď na dvojité výzvy. Poprvé, z krátkodobého hľadiska vytvoriť pod, podmienky na to, aby európske ekonomiky prekonali čo najskôr súčasnú stagnáciu v dôsledku krízy a e, aby sa obmedzili negatívne e, dopady na medzinárodný obchod. A z dlhšieho hľadiska E, treba vytvoriť základy na to, aby Európska únia mala bázy pre udržateľný rozvoj oveľa vyrovnanejšie, ako tomu bolo doteraz. Počas tohto pol roka sa snažíme e, o to, aby zahraničný obchod sa stal základným kameňom ekonomickej obnovy, tak ako e, to občania Európy žiadajú našim heslom viac obchodných príležitostí s menšími bariérami e, jednoducho zhrňa e, náš duch, s akým chceme e, k tejto problematike v tomto pol roku pristupovať. Chceme vyvíjať úsilie v oblasti multilaterálnej spolupráce. Kvôli tomu a na základe posledných oznámení líderov G20 budeme pracovať na uzavretí rokovaní z Dohy, na dosiahnutí globálnej, ambicioznej a vyrovnanej dohody. Tak rada ako aj komisia e, chce konštruktívne participovať na budúcej schôdzi VTO, ktorá sa bude organizovať koncom marca, ak vzniknú primerané podmienky. Naším cieľom je uzavrieť, aj napriek existujúcim ťažkostiam, dohodu o spôsoboch, ktoré, je potrebné, ktoré bude potrebné na uzavretie dohy tento rok. V tomto okruhu takisto budeme e, viesť rokovania ohľadne prístupu nových krajín do VTO, ako je Rusko, Líbia, Bosnia, Hercegovina a Čierna hora. Takto posilníme multilaterálny obchodný systém a zároveň vytvoríme základy na to, aby naše vzťahy najmä obchodné bilaterálne vzťahy sa upevnili prostredníctvom dohôd o voľnej obchodnej výmene. Na druhej strane, pokiaľ ide o regionálnu politiku a obchodnú politiku, tak chceme e, doplniť e, projektami tieto multilaterálne rokovania. Konkrétne v prípade Latinskej Amerike chceme dosiahnuť rýchle uzavretie rokovaní, ktoré v súčasnosti vedieme so Strednou Amerikou a s Andským spoločenstvom. Dúfame, že tieto rokovania sa uzavrú skôr, ako dôjde e, k realizácii samitu Európska únia, Latinská Amerika a Karibik v máji. Máme v úmysle, že ako náhle sa vyrieši honduraská kríza, uzavrieme asociačnú dohodu s krajinami Strednej Ameriky, aby sme podporili väčšiu obchodnú integráciu so stredoamerickým obchodom a takto podporili ich rozvoj. Takisto e, našou ďalšou prioritou je uzavrieť e, dohody s Kolumbiou a s Peru, a možno, že aj s Ekvádorom, to sú členské krajiny Andského spoločenstva, a tiež chceme oživiť rokovania o asociačnej dohode Európska únia a Mercosur. Pokiaľ ide o Mercosur, tam by sme si želali vytvorenie podmienok na to, aby vznikol veľmi najväčší biregionálny priestor vo svete so 700 miliónmi obyvateľov. Na druhej strane chceme posilniť ekonomickú integráciu a chceme presadzovať takisto aj obchod a investície v mediteránnej oblasti. V tomto zmysle budeme pracovať na uzavretí prebiehajúcich rokovaní a chceme prispieť nimi k rozvoju e, tohto regiónu. Tiež chceme vyvíjať úsilie na záchranu a na záchranu rokovaní o rade spoluprácov so zálivom a takisto chceme e, podporovať aj uzavretie dohôd s krajinami Afriky, Karibiku a Pacifiku. Tiež chceme dosiahnuť dohody o voľnom obchode s krajinami ASEAN. Na bilaterálnej úrovni chcem zdôrazniť posledné uzavretie dohôd o voľnom obchode s Kóreou. Je to mimoriadne dôležitá dohoda a otvára nové možnosti na európskych trhoch. Očakávame, že vo februári komisia predloží návrh Rade na podpis v Ázii, Indii a v Číne máme skutočne trhy, ktoré majú pre Európu e, veľký význam. Preto v roku 2010 chceme pokročiť v rokovaniach o dohode o slobodnej obchodnej výmene s Indiou, ako aj o e, dosiahnutí opätovnej rovnováhy v obchodnej bilancii s Čínou. Pokiaľ ide o Rusko, našim hlavným cieľom je uľahčiť jeho prijatie do VTO. Hovoríme o strategickom partnerovi Európskej únie, najmä pokiaľ ide o energetické otázky. A preto je veľmi dôležité doviesť do úspešného konca rokovania tejto novej rámcovej zmluvy. Energia je takisto veľmi dôležitou zložkou dohody, e, o ktorej sa rokuje s Ukrajinou. V tomto zmysle chceme postupne integrovať Ukrajinu do vnútorného trhu Európskej únie, posilniť novú stratégiu eh, orientálneho susedstva. A na druhej strane, pokiaľ ide o naše prioritné vzťahy, tak chceme ešte utužiť vzťahy s USA. Preto chceme posilniť úlohu ekonomickej transatlantickej rady ako užitočného a efektívneho nástroja eliminácie necelných bariér, ktoré stiažujú obchodnú výmenu a vzájomné investície. Náš program takisto e, chce riešiť problém vyriešenia súčasných rokovaní o ekonomickej dohode s Kanadou. To je prvá dohoda Európskej únie s rozvinutou krajinou. Pán predseda, okrem týchto multilaterálnych, regionálnych a bilaterálnych programov naše predsedníctvo chce redefinovať obchodnú politiku z krátkodobého hľadiska. Chceme podporiť debatu a takisto príjmeme aj návrhy o strategických líniách, ktoré, ktorými by sa mali riadiť v budúcich rokoch. V tomto zmysle považujeme za potrebné posilniť stratégiu prístupu na trhy, aby sme sa vyhli e, rôznym protekcionistickým snahám a aby sme mohli rozšíriť svoju činnosť na nové oblasti. Pokiaľ ide o ochranu, obchodnú otra, ochranu, ktorú niektoré krajiny vnúcujú e, európskemu exportu, tak musíme brániť záujmy európskych firiem, ktoré sú tým postihnuté. Preto sme navrhli komisii, aby vypracovala manuál konania, ktorý by systematizoval akcie, ktoré treba v takomto prípade aktivizovať. Na druhej strane, z hľadiska sektorovej perspektívy, chceme venovať mimoriadnú pozornosť otvoreniu trhov e, verejných, e, verejných trhov, ako aj e, ochranu intelektuálneho vlastníctva. Pokiaľ ide o posledný aspekt, tak sme si plne vedomí, že Európsky parlament je za skutočnú ochranu týchto práv a takisto vieme, že aký dopad má falzifikácia aj pirátstvo na medzinárodný obchod. Toto, túto prioritu zdieľame a chceme pokročiť smerom k definitívnemu podpísaniu obchodnej dohody akta. Takže jedna, počas nášho predsedníctva budeme e, realizovať dve kolá rokovaní. Na druhej strane španielská vláda chce podporovať rozvoj tých najmenej rozvinutých krajín. Preto chceme skutočne e, kvantitatívne ciele pomoci zachovať a chceme zlepšiť, e, zlepšiť e, e, stav chudoby a znížiť ho. Pokiaľ ide o disponibilné zdroje, tak Európska únia dosiahla svoje ciele. Dosiahli sme ročný obrad 2 miliardy eur. A to vďaka E, obchodu. Toto je údaj, ku ktorému sa Európska únia zaviazala od roku 2010 na ministerskej konferencii VTO v roku 2005. Keď sme už dosiahli kvantitatívny cieľ, španielské predsedníctvo sa zavezuje pracovať s komisiou a členskými štátmi, aby táto pomoc bola kvalitnejšia, aby sme dosiahli ten posledný cieľ podporovať rozvojové krajiny a aby sa podporovali takisto e, výhody, ktoré vyplývajú z participácie na multilaterálnom obchode. Nemôžem zabúdať ešte na ďalšie otázky, ktoré sa týkajú našej agendy. Myslím tým na impuls rokovaní o obchodnej, medzinárodnej zmluve e, ohľadne obchodu so zbraniami a chceme sa zúčastniť takisto aj na rokovaniach e, kreditnej skupiny E, pre export OECD. rovnako e, v budúcich mesiacoch chceme pracovať na e, dopade obchodu na klimatické zmeny a takisto chceme prepojiť obchodnú politiku so energiou, zdravím, sociálnymi právami, ochranou spotrebiteľov a rovnosti rodov. Teda tu chceme neustále viesť dialog so zúčastnenými sektormi a s občianskou spoločnosťou. No a na záver, dámy a páni, španielská vláda v rámci medzinárodného obchodu má veľmi široký program a sú tam naozaj veľmi dôležité výzvy, ťažkosti a preto my máme povinnosť dať odpoveď. Tá odpoveď bude zodpovedná a rozumná, aby sme prispeli e, k rozpočtu k rozvoju medzinárodného obchodu, lebo to je jeden z hlavných vektorov rastu a udržateľnosti európskej ekonomiky. Na tom, ráta, na tom budeme pracovať a dúfame, že Európsky parlament v tejto oblasti, ako aj v iných aspektoch, po vstupe do platnosti Lisabonskej zmluvy nás bude podporovať. Ďakujem. <laughs> Ďakujem za toto veľmi jasné vyhlásenie o obchodných e, prioritách španielského predsedníctva. Teraz e, dávame priestor členom výboru, začneme predstaviteľmi jednotlivých politických skupín e, a samozrejme odovzdávam slovo predstaviteľovi EPP. Pavlo, Ďakujem, pán predseda. Vítam vás. Je to veľká čest pre nás vás tu prijať. Všetci vám želáme veľký úspech, lebo váš úspech bude úspechom Španielska aj celej Európy. Ja by som sa chcel zmieniť o dohode o voľnom obchode s Južnou Kóreou. Európska ľudová strana víta takéto prehlbenie obchodných vzťahov s touto azijskou krajinou. To určite prinesie nové aktivity tak pre e, juhokorejské a európske firmy. E, chcem, aby ste vedeli, že EPP je zástancom slobodného obchodu, ale chcel by som e, vám vyjadriť isté obavy o niektorých aspektoch tejto zmluvy, kde sú také dosť nelegálne výhody pre európsky automobilový priemysel napríklad ako viete, automobilový priemysel je kľúčovým odvetvím v Európe, tvorí tisíce pracovných miest a v Španielsku, aby som bol konkrétny, je ešte oveľa dôležitejší, pretože naše autá sú priamym konkurentom korejských aut. A pritom e, miera nezamestnanosti v Španielsku je najvyššia v Európe. Chcel by som vedieť, či španielské predsedníctvo vníma toto znepokojenie a ak áno, aký je váš návrh a aké kroky chcete vykonať pri riešení týchto problémov. A takto, a dovolte mi takúto konkrétnu otázku, zaoberá sa španielské predsedníctvo dopadom tejto zmluvy na španielský automobilový priemysel. A teraz pokiaľ ide o asociačné zmluvy EU e, Centrálna Amerika, ak som to správne pochopil, tak chcete podpísať dohodu, 18. mája v Madride. To znamená, pán minister, že chcete uznať vládu, e, ktorá teraz dnes sedí v Tegucigalpe? Ďakujem. Thank you. On behalf of the Socialists and Democrats, I'll give the floor to Ďakujem, pán predseda. Vítajte, vážený pán minister, na tomto výbore Povedali ste a zdôraznili ste význam, aký má pre predsedníctvo uzavretie dohôd v rámci rozličných integračných procesov v Latinskej Amerike, Mercosur, spoločenstvo, Centrálna Amerika. No a ja by som sa vás chcel spýtať konkrétne, pokiaľ ide o Mercosur. Dnes do poludnia tu bol medzi nami brazílsky veľvyslanec a veľmi dobre vieme, že po 5-ročnom prerušení vzťahov sa nám nezdá, že tie veci by boli nejakým spôsobom dozreli. A teda sa chcem spýtať, či vy vidíte nejaké ťažkosti, ktoré by ste zdôraznili a ktoré by ste vedeli odstrániť, aby ste sa dostali do cieľa. No a pokiaľ ide o asociačné dohody, nie s Centrálnou Amerikou, tam už pán Salva e, povedal, svoj názor, ale myslím si, že ste pochopili, že to ide o Honduras, ale myslím teraz aj na andské spoločenstvo. Myslíte si, že zo strany obidvoch týchto krajín, teda e- Bolívie a, Bolívie a Ekvadoru, myslíte si, že sú tam väčšie ťažkosti s jednou krajinou ako s druhou. To znamená, že viac e, ťažkosti z Peru a menej s Bolíviou, alebo naopak. Skup, skupinu ALDE zastupí Martin Kazak. Much, Mr. Mr. Minister, Ďakujem, pán e, predseda. Vážený pán minister, vítajte u nás. Mali sme príležitosť sa s vami stretnúť počas e, vy, počas ehm, e, cesty našej delegácie do Španielska som veľmi rád, že vás môžem znova e, pozdraviť e, v úvode vášho predsedníctva. Ehm, <clears throat> informovali ste nás o tom, ako sa chce predsedníctvo zaoberať otázkami zahraničného E, obchodu. Ja by som sa chcel spýtať, ako mieni predsedníctvo riešiť otázku označovania tovaru. E, v novembri 2009 bolo prijaté osobitné uznesenie Európskeho parlamentu, kde sme zaujali jednoznačné stanovisko a potom komisia vypracovala tri alternatívne návrhy, o ktorých sme diskutovali. My sme však za ten pôvodný návrh pretože podľa nás najlepšie zodpovedá tomu, čo sme my e, navrhli. E, môžete nás e, uistiť, že toto bude patriť k vašej, vašim prioritám ak, a ktorú z e, alternatívnych možností chcete navrhnúť na široký konsenzus. Druhá otázka sa týka e, dohody o voľnom e, obchode s Južnou Koreou. Keď sme v novembri navštívili túto krajinu, bolo nám povedané, že táto dohoda je v podstate už pred e, podpisom, ale e, vzhľadom na to, že európsky automobilový priemysel to už akceptoval viac menej ako hotovú dohodu, e, nastávajú tu isté problémy, ako nám hovorí samotný tento priemysel a odbory. ako podľa vášho názoru členské štáty a ich vlády budú reagovať v na túto e, situáciu a či je možnosť, aby sme mali blokujúcu menšinu. A otázka sa tak, takisto vzťahuje na vykonávacie opatrenia a či existuje možnosť, že takéto nariadenie, to nariadenie bude môcť byť prijaté skôr, než parlament dá s tým svoj súhlas za zelených. Erik. Ďakujem, pán predseda. Dobrý deň, pán minister. E, vypočuli sme si s veľkým záujmom vaše vystúpenie a e, skutočne ocenieme vašu iniciatívu, že chcete posilniť prepojenie s Latinskou Amerikou. Rovnako e, závery vášho vystúpenia hovoria o iniciatívach na prepojenie medzi obchodom, klímov, sociálnymi právami a právami na potraviny. Ja mám dve otázky. E, otázka je, či, e, či v, v oblasti klímy môže Španielsko navrhnúť celoeurópsku iniciatívu v oblasti transferu technológií na uľahčenie uh, toho, aby e, rozvíjajúce sa ekonomiky mohli e, e, svoj rozvoj zabezpečiť čistejším spôsobom. Rovnako si myslím, že španielské predsedníctvo podpísalo správu eh, Johna Wigleyho z OSN o sociálnej, o spoločenskej zodpovednosti podnikov. Sú toto tie prvky, ktoré chcete zapracovať do eh, obchodných rokovaní, ktoré chcete ďalej podporiť? Hovorili ste, že podporujete od uzavretie dohody o voľnom obchode s Hondurasom. Znamená to, že to stanovisko, ktoré zaujalo Španielsko na e, samite e, Ibero Latinskej Ameriky v novembri, že ste pripravení uznať túto vládu aj po vládnom prevrate. A pokiaľ ide o ľudské práva, ako viete, pravidelne hovoríme o situácii v Kolumbii, ktorá nás silne znepokojuje. Európa až dodnes žiaľ podľa nás neprijala iniciatívu na silnejšie e, alebo dôraznejšie diskusie o tejto otázke rešpektovania ľudských práv, rešpekt rešpektovanie odborárskych e, práv Kolumbii a podobne. Radi by sme počuli váš názor. Takisto pokiaľ ide o otázku Euromedu a hodnotenie dopadu trvalej udržateľnosti. E, tam je e, perspektíva na dosiahnutie dohody veľmi e, slabá. A ako si želáte, alebo ako by ste chceli zaintegrovať túto potenciálne negatívnu, tento potenciálne negatívny postoj do tejto dohody? Ďakujem. Ja budem hovoriť po česky. Ja vám ďakujem, pane ministře, za... Ďakujem, pán minister, za vašu prezentáciu. Odznelo tam niekoľko zaujímavých bodov a váš výrok, podľa ktorého obchod je cestou k podpore menej rozvinutých krajín, môžem len podporiť. Je to akoby vystrihnuté z programu našej skupiny. Veľmi sa mi to páčilo. A veľmi obdivujem aj váš ambiciózny plán týkajúci sa dohody so Združením Mercosur a prajem vám v tom veľa úspechov. Takisto vám želám úspechy pri uzatváraní dohod o ochrane duševného vlastníctva. Myslím si, že práve toto bude oblasť, ktorá bude veľmi náročná. Dovolte mi položiť dve konkrétne otázky. Poprvé, ide o vec, o ktorej sme to už hovorili minulý týždeň. Ako sa vy ako predsedníctvo rady postavíte k návrhu komisie na odňatie e, systému e, GSP Sri Lanke? A vzhľadom na to, že tu odznelo niekoľko poznámok o Kolumbii, aj tu možno pozorovať istý tlak na to, aby sa podobne postupovalo aj voči tejto krajine. Takže ak aké bude vaše stanovisko v tejto veci. Ja musím povedať, že ani v jednom z týchto prípadov ten postup nepovažujem za oprávnený a opodstatnený. Druhá otázka. A tu možno osobitne s ohľadom na to, že aj Španielsko patrí k krajinám s automobilovým priemyslom, napriek tomu, že reprezentujete celú Európsku úniu a celú radu. Aký je váš názor na ostro kritizovanú e, dohodu o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Koreou? Ďakujem. Chce povedať De Gaulle niečo. Teraz ešte, pardon, Gue, pán Šolc. Pán minister, ďakujem za vaše informácie. Mám niekoľko otázok, ktoré e, smerovali, tak ako otázky mojich súsodov, k Merkosúru a s výmenou s Merkosúrom. A ide tu o dohodu s Kolumbiou a s Hondurasom ako vidíte vy tú reálnu možnosť pri zohľadnení konkrétnych ľudskoprávnych aj pracovnoprávnych práv, najmä práv odborárov a zamestnancov, právo na seba realizáciu. Ako to vidíte v tejto súvislosti, ako vidíte možnosť ovplyvniť tieto práva, ich vnímanie? akú predstavu máte o tom, ako by mali pokračovať rokovania s Kanadou, ktoré začali a ktoré by mali tiež dospieť do určitého výsledku čo najrychlejšie. Aké tu má španielské predsedníctvo ambície a ako vidíte ďalší rozvoj vzťahov alebo ďalší vývoj vzťahov s Kubou? Ďakujem veľmi pekne. Týmto koli, končí toto kolo otázok, ale mám tu ďalších záujemcov, ktorí uložia svoje otázky v druhom kole. Teraz mám slovo pre mm, španielského ministra, aby odpovedal na otázky politických skupín. Povedzme, pán minister, 10 minút na odpoveď, pretože bude ešte jedno kolo otázok. Ďakujem, pán predseda. Začnem zmienkom zmienkou o, o dohode s Koreou, o ktorej sa zmienil jednak pán Salva, ako aj pán Radil a ešte aj ďalší poslanci. Treba povedať, že z nášho hľadiska dohoda s Kóreou je dobrou dohodou. Myslíme si, že obsahuje ochranné doložky a myslím si, že tie ochranné mechanizmy a prechodné obdobia umožnia e, istým spôsobom zjemniť dopady liberalizácie, e, aspoň počas obdobia, kým ešte sa spametávame z dopadov krízy. E, sú tu možnosti obchodu pre európske podniky v mnohých sektorov, priemyselných služby. Toto všetko za rovnakých podmienok a možno, že aj lepšie E, za lepších podmienok, aké majú naši, naši priatelia v Spojených štátoch. Preto si myslím, že môžeme povedať, že ak niektoré e, sektory budú e, v, aj konkurovať našim tovarom, ale celková bilancia bude pre nás pozitíva, lebo um, povedie k rastu nášho exportu, ekonomickému rastu a vytváraniu pracovných miest. Bola tu jedna špecifická otázka v rámci tejto dohody a síce hovorilo sa o automobilovom sektore konkrétne. Mám dve poznámky. Treba povedať, že o tejto dohode sa rokovalo tak, že sa brali do úvahy záujmy európskeho priemyslu a sú tam adekvátne prechodné obdobia z hľadiska ochrany a takisto je tam obsiahnutá, obsiahnuté odstránenie colných bariér a voľný prístup tohto tovaru. Ako som povedal na začiatku, budeme podporovať a podnecovať aplikáciu a implementáciu tejto zmluvy v úzkej spolupráci s parlamentom a komisiou. Chcem, aby to prebehlo transparentne, tak ako to hovorí Lisabonská zmluva. Pokiaľ ide o Strednú Ameriku a otázku veľmi konkrétnu o Hondurase, Španielská vláda verí, že politický vývoj v Hondurase potom, ako nastúpil na post nový prezident, umožní znormalizovať vzťahy s Európskou úniou. A kým k tomu dôjde, tak môžeme opätovne spustiť do a do, znova začať rokovať o tejto asociačnej dohode. Vieme, že to sú veľmi zložité rokovania, ale nám skutočne leží na srdci, aby sme sa pokúsili túto dohodu so Strednou Amerikou uzavrieť počas polročného španielského predsedníctva. No a pokiaľ ide o anské spoločenstvo, mám iba dve poznámky. Prvá sa týka konkrétnej otázky o vylúčení alebo nevylúčení anských krajín, ktoré sa nezúčastnili rokovaní, e- konkrétne Ekvádor a Bolívia. Chceme, aby e- tieto rokovania boli otvorené všetkým, aby žiadna anská krajina nebola vylúčená z týchto rokovaní. Takže aj keď sa na rokovaní tieto krajiny nezúčastnili, majú možnosť pridať sa e, do tohto procesu a táto možnosť je otvorená pre všetkých členov anského spoločenstva. A pokiaľ ide o Kolumbiu, sme veľmi citliví na e, odborové a odborárske organizácie a myslíme si, že Európska únia musí urobiť všetko, čo je v jej silách, aby podporila práva pracujúcich v Kolumbii a ja zdieľam obavy pána Žea. V tomto zmysle pracujeme, aby sme posilnili efektívne inštitucionálne mechanizmy v zmluvách, ktoré by nám dali dostatočné garancie o tom, že sa ich e, plnenie nebude znižovať. Posledné správy tak Medzinárodnej organizácie práce, ako aj OSN, ktoré boli vypracované v júni a v auguste minulého roku, e, konštatujú, že v Kolumbii e, skutočne prebiehajú procesy smerom ku garantovaniu práv pracujúcich. E, Kolumbia e, je podnecovaná, aby rešpektovala tieto práva, lebo niekedy sú tým podmienené práve e, obchodné dohody, napríklad s takými krajinami ako USA. Myslíme si, že je vždy lepšie rozhodnúť sa pre e, inkluzívne a kooperatívne prístupy ako pre vylúčovacie prístupy, pretože všetci chceme uľahčiť e, aplikáciu a plnenie týchto cieľov. Chcem vám tiež e, povedať, že prvá podpredsednička vlády tiež pri, e, ponúkla a vyjadrila ochotu, že príde do parlamentu a pohovorí si o odborových právach v Kolumbii s poslancami parlamentu. Takže to je ponuka, ktorú vám chcem dnes tlmočiť v mene španielskej vlády aj v mene e, predsedníctva Európskej únie. Mercosur. O tom hovoril pán Menendez del Váde. Myslíme si, že e, dočasné podmienky a vlastne predsedníctvo španielske a dočasné argentinské predsedníctvo by mohli viesť k opätovnému otvoreniu dialógu a rokovaní. Na poslednom samite EÚ Amerika 29. novembra politickí lídri, argentínska prezidentka špeciálne, ako aj predseda španielskej vlády vyjadrili svoje zanietenie pre obnovenie týchto rokovaní, aby sa rýchlo došlo k dohode. Preto cieľom španielskeho predsedníctva je pracovať na uzavretí biregionálnej zmluvy, ktorú, ako som povedal, ktorá, ako som povedal, by bol bola tou najambicioznejšou zmluvou, pretože by vlastne zvýšila obchodné a investičné toky, ktoré by sa týkali 700 miliónov ľudí, čiže to by bol obrovský kvantitatívny potenciál, ktorý by mohol výraznou mierou zlepšiť medzinárodnú obchodnú bilanciu. Chceme uzavrieť zmluvu s Mercosurom čo najskôr, ale vieme, že v súčasnej situácii to nie je realistické ani si nevieme predstaviť, čo by sa mohlo stať počas španielského, že by sa to mohlo stať počas španielského predsedníctva, ale môžeme si dať realistickejší záväzok a síce reaktivovať tieto rokovania, ktoré e, stagnujú od roku 2004. Ako som povedal, cieľom je reaktivovať tento dialog a dosiahnuť dohodu ktorá by bola kompatibilná s pravidlami VTO. Pokiaľ ide o obchod a životné prostredie, to je veľmi obľúbená téma španielského predsedníctva, tak my budeme pracovať na podporovaní všetkých bežiacich iniciatív a pokúsime sa zabrániť ich paralizácii. My chceme zvýšiť počet krajín, ktoré budú podporovať zoznam e, produktov e, environmentálnych a boj proti klimatickým zmenám. E, nie je veľmi pravdepodobné vzhľadom na kalendár, že sa nám podarí dosiahnuť konkrétne výsledky už počas španielskeho predsedníctva, pokiaľ ide o kodaňské rokovania a dohu, ale my všetky tieto iniciatívy chceme podporovať. Pán Kasok? ja som veľmi rád, e, že po vašej návšteve v Madride vás tu môžem opäť vidieť. Tam je trošku teplejšie ako dnes. Pokiaľ ide o e, označovania krajiny pôvodu, tak myslím si, že takýmto spôsobom sa zvýši transparentnosť, zvýši sa informovanosť spotrebiteľov, ktorí si bude môcť vybrať výrobok z Európskej únie, ktorý bude možno drahší, ale bude označovať, že bol E, vyrobený e, za rešpektovania práv pracujúcich, e, za vysokých environmentálnych ochranných opatrení a že si ho kúpi teda tento drahší výrobok radšej ako lacnejší, kde tieto aspekty neboli dodržané. Uvedomujeme si, že takéto opatrenie a jeho zavedenie do praxe nie je jednoduché, pretože je dôležité, aby E, tieto etikety boli ľahko čitateľné a nekomplikovali by život. Už existuje dohoda v Rade o návrhu komisie ohľadne revízie, tak aby sa zohľadnili všetky obavy členských štátov, e, na ktoré bude vlastne španielske predsedníctvo veľmi e, citlivo reagovať. Myslím si, že som odpovedal. Aha, ešte je tu jedna téma sme si vedomi negatívneho dopadu, ktoré, e, ktorý má e, stiahnutie e, preferencií Sri Lanke, lebo táto krajina v oblasti ľudských práv nedáva žiadny manévrovací priestor na to, aby sme konali inak. Európska legislatíva v tomto smere je veľmi jasná, lebo v opačnom prípade, keby sme ju nerešpektovali, tak by tento nástroj stratil svoj význam. 6 mesiacov, ktoré trvajú medzi schválením nariadenia a skutočného zrušenia týchto preferencií, predstavujú e, veľkú príležitosť pre srilanské úrady, aby tieto nedostatky napravila. Ak dôjde k pokrokom v tomto smere, tak nariadenie nevstúpi do platnosti a Sri Lanka môže naďalej poberať tento E, tieto výhody z tohto preferenčného režimu, ktoré teraz stratí. My sme otvorení opätovnému prehodnoteniu e, tohto opatrenia, ako náhle Sri Lanka splní všetky svoje záväzky a bude efektívne aplikovať všetky svoje záväzky v oblasti ľudských práv. A na záver Kuba. Oznámili sme, že počas španielského predsedníctva chceme otvoriť debatu načrtnutie línii nového nástroja, ktorý by mal viesť k novým vzťahom s Kubou a zaktualizovali by sa spoločné stanoviská Európskej únie, ktoré možno, že boli trošku také beztváre. Myslím si, že to je politická téma a musí byť prediskutovaná na E, aj na politických úrovniach a nie len na obchodnej úrovni. Ďakujem veľmi pekne. Vaše spomenutie ponuky španielskej vlády za a tá príležitosť vypočuť si premiéra španielskej, vicepremiérky u španielskej vlády je ponuka ktorú si vážime a posúdime a určite to bude e, užitočné. A teraz by sme začali druhú, pos, druhé posledné kolo otázok. Vzhľadom na to, že máme časové obmedzenia, chcem vás poprosiť, aby ste sa obmedzili na minútu a pol, maximálne dve minúty. A začneme tak, ako ste sa e, hlasili o slovo. Martin za sociálnych demokratov. Ďakujem, pán predseda. A ďakujem za tieto otvorené, úprimné odpovede. Mám jednu otázku alebo kom- komentár. Súhlasím s vami v prvom rade s Koreou, vašim hodnotením s Koreou a určite by táto dohoda s Koreou mala byť vyvážená. Druhá otázka sa týka USA a váš premiér naznačil, že vzťahy z USA sú veľkou prioritou španielského predsedníctva. To, čo sa doteraz spravilo, malo obmedzený úspech a Mali by sme sa to snažiť zlepšiť a dopracovať a chcem sa spýtať teda ako. Potom mám jednu vec, ktorá je asi nedohodou medzi nami. Vy ste boli veľmi e, jasní v svojom stanovisku k odborom, ale Kolumbia netrpí len, v Kolumbii netrpia len odborári, ale trpia tam aktivisti, trpia tam ženy v dôsledku vojny, s násilňovaním a podobne. A doma, u seba doma máte veľmi kritický postoj k násiliu voči ženám, takže mňa to prekvapilo, že ste Kolumbiu zaradili tam, kde ste ju zaradili. Vy ste povedali, že vy sa zasadzujete za ľudské práva, ale ja si myslím, že ak budeme mať dohodu, tak komisia bude môcť urobiť len návrh a 27 členských štátov s tým musí súhlasiť. Takže to síce vydáte do tejto zmluvy silné ustanovenie o ľudských právach, ale keď sa dohoda uzavre, už sa nič nedá zmeniť. Takže myslím si, že je možno predčasné ísť touto cestou. Nebolo by lepšie ísť najprv rokovať s Kolumbajčanmi, prinútiť ich skôr ako podpíšeme akúkoľvek dohodu o voľnom obchode, by sme mali mať jasnú predstavu o ľudskoprávnej situácii v krajine. Teraz pán Kasperi, EPP. Vážení kolegovia, teraz sa povedalo veľa kritiky na túto tému, ale ja chcem jasne povedať, že niektorí kolegovia z tohto parlamentu vidia pokrok v Kolumbii v porovnaní s 90. rokmi Mám ale niekoľko konkrétnych otázok. Hovorili ste o Južnej Koreji, ale konkrétna otázka. Viete si predstaviť, duty drawback je ako tému, ktorú by ste ešte dojednali s Koreou. Je to téma, ktorá nás tu v parlamente veľmi zaujíma. Budete o tom ešte hovoriť? A potom aj otázka netarifných prekážok. A skutočne náš priemysel sa obáva, že či naozaj Korejčania odstrania takéto prekážky alebo vymyslia nové. Mohli by ste sa ešte raz s Korejčanmi na túto tému pobaviť? A potom ešte chcem povedať, veľmi pozorne som vás počúval a ak bolo tlmočenie v poriadku a z toho vychádzam, tak ste povedali, že plánujete novú definíciu obchodnej politiky v strednodobom časovom horizonte a keď si pozriem písomný program španielského predsedníctva, tam sa uvádza, citujem, úloha obchodnej politiky ako nástroj na prekonanie e, krízy sa bude konsolidovať počas španielského predsedníctva s víziou novej stratégie na iniciatívu Európskej komisie. Takže ja som teda nevedel, že komisia plánuje novú zahraničnú obchodnú stratégiu. Ja viem, že sa hovorí o 2020, ale nič konkrétneho tu ešte nezaznelo. Takže ako máte vy predstavu ako predsedníctvo? A, lebo čo nám pripraví komisia? A posledná téma, o ktorej sa hovorilo jakta, je to téma, ktorou sa určite musíme zaoberať, ale do akej miery si viete predstaviť, že aj rada by bola ochotná nájsť cesty preto, aby bol parlament zapojený alebo aspoň do vypracovania záverov? Ďakujem veľmi pekne. A teraz už Anies, sociálni demokrati, prosím. Niekde zapnutý mikrofón, lebo to umožnilo vyjasniť mnohé veci a myslím si, že pán minister, že ste boli konkrétni pri vašich odpovediach, ale ja by som mal rád takú širšiu odpoveď na jednej strane a potom ešte konkrétnu otázku. Hovorili ste veľmi zanietene o tom, že chcete dosiahnuť v roku 2010 dohodu v rámci dohy, ale to je obrovský boj, pretože obchodné dohody a e, tie veľké dohody sú podmienené e, práve e, týmto, týmito rokovaniami. A jedna podmienka je potrebná, len je dostatočná. A síce súhlas 27 vlád máte na to, aby komisia mala jasný mandát pri budúcich rokovaniach v roku 2010? A potom druhá otázka, ak dovolíte, o tom, ako sevilský poslanec e, mám jednu veľkú slabosť a síce ja by som sa teda chcel spýtať vás, ale potom by som sa chcel e, spýtať aj ministerky obrany ohľadne vojenských základní a či máte čas alebo nemáte čas dať nám odpoveď a keď nie, tak túto otázku mi môžete zodpovedať aj písomne. No a posledná otázka. Niektorí kolegovia tu spomenuli, že e, v Kolumb netrestajme Kolumbiu, veď sama trpí dosť veľkými e, nepokojmi a e, neobmedzujme túto, alebo nepodmienujme túto dohodu o voľnom obchode. Ďakujem, to je všetko. Ďakujem a teraz Peter Šťastný, EPP. Ďakujem, pán predseda. Pán minister, vitajte v parlamente a príjmite moje želania všetkého najlepšieho vo vašom e, predsedníctve. Ja som nechcel hovoriť, ale keď som počul vašu odpoveď, troška som sa zľahkol, pretože už traja kolegovia sa pýtali na Južnú e, Koreu a ja tu vidím určité rozpory a vy ste o tom hovorili tak s takou chválou, tak mám e, pocit, že to hneď podpíšete bez toho, aby ste sa tým bližšie zaoberali. Komisia hovorí, že je tam 100 eur na 10 tisíc e, výrobkov, ale je tam inde som čítal 300. A pri poslednom hearingu s novým komisárom de Guchtom, tak aj ten povedal, že, a ja som bol veľmi rád, že to povedal, že duty drawback si vyžaduje e, bližšie preskúmanie. Pozriete sa na túto otázku navrátenia cla, teda toho duty drawback a toho rozdielu. Ďakujem. A Bernard Lange za sociálnych demokratov. Ďakujem. Pán predseda rady, na konci svojho príhovoru ste zdôraznili, že Európsky parlament je teraz centrom obchodnej politiky a to ma samozrejme potešilo. A preto ešte raz moja prvá otázka. Ako chcete Európsky parlament v čase, keď nie sú inštitucionálne dohody, e, viac zapojiť do obchodných rokovaní? napríklad rokovania akta alebo rokovania s Kolumbiou. Myslím si, že po Lisabonskej zmluve je to tak, že parlament má byť e, prítomný v silnejšom zastúpení. Pokiaľ ide o dohodu akta, tak, tak ide o ochranu duševného vlastníctva a je tu obava, že v tejto dohode výsledky balíčka o telekomunikáciách, ktorý sme prerokovali v parlamente, ochrana slobody internetu a tieto veci, že to všetko tam bude obmedzené, oklieštené. Viete zaručiť, že dohoda akta nebude e, prísnejšia než to, čo sme dosiahli tu v parlamente? Potom ešte jedna vec v celkové globálne vidíme veľkú snahu zabezpečiť, suroviny, zabezpečiť si suroviny. Niektoré krajiny tejto planéty to robia skutočne s veľmi širokými lakťami a mne sa to nezdá až také šarmantné ale napriek tomu si myslím, že aj EÚ sa musí zamyslieť nad tým, ako zabezpečí surovinové požiadavky spravodlivým, čestným spôsobom. Akým smerom by ste sa chceli v tejto otázke vydať? Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, znova vám odozdávam slovo, pán minister. E, pretože počet otázok bol prakticky rovnaký, dávam vám rovnaký čas na zodpovedanie. Ďakujem, pán predseda. Začnem tento druhý okruh odpovedí odpovedou na otázku, ktorá zostala z prvého kola. Je to pán Scholz ohľadne Kanady. Treba povedať, že Španielsko je E, veľmi e, pevne rozhodnuté pokročiť dopredu pri týchto rokovaniach, pretože tu ide o prvú dohodu o voľnej obchodnej výmene s rozvinutou krajinou a že sa nám tým otvoria nové možnosti pre obchod v tých oblastiach veľkého záujmu, ako sú verejné obstarávky, služby a tak ďalej. Takisto chceme posilniť garancie ohľadne ochrany intelektuálneho vlastníctva, ako aj e, geografické označenia. Španielské predsedníctvo je rozhodnuté e, splniť kalendár týchto rokovaní. Pokiaľ ide o komentár pána Kaspariho ohľadne obchodnej politiky zo strednodobého hľadiska, E, možno, že v prejave som tomu venoval málo, málo času, pretože to bol veľký prejav a naozaj času nebolo tak veľa. Budúca stratégia 2020 a má aj svoju vonkajšiu dimenziu. Myslíme si, že je veľmi dôležité aj schopnosť zakomponovať do tejto stratégie 2020. Treba posilniť a dať podnet stratégii trhom, aby sa odstránili bariéry exportu tovarov v rámci partnerstva, partnerských zmluv medzi komisiou, členskými štátmi a tak ďalej. Chceme pracovať na otvorení verejných trhov eh, ohľadne eh, priemyselného a intelektuálneho vlastníctva, geografických označení, kompetencií a chceme takisto umožniť prístup k surovinám. Európsky parlament bude zohrávať veľkú úlohu vďaka vstupu Lisabonskej zmluvy do platnosti a my rátame s vašimi komentármi a názormi skôr, ako Európska rada e, na jar bude rozhodovať. V tomto zmysle by som ešte chcel odpovedať na otázku pána Langeho ohľadne účasti Európskeho parlamentu na debatách o obchodnej politike. Predsedníctvo eh, chce totálnu transparentnosť s Európskym parlamentom v tejto otázke v súlade eh, s príslušnými ustanoveniami Lisabonskej zmluvy. My sme ochotní spolu s komisiou spolupracovať úzko s vami, udržiavať informatívne schôdze o rozvoji rokovaní v oblasti obchodu. Spojené štáty, pán Martin, sa pýta na e, vzťahy z, USA, konkrétne na, transatlantickú ekonomickú radu. Je pravdou, že ITEC doteraz nepriniesol očakávané výsledky. Ale treba spomenúť niektoré faktory, ktoré spomalili naše práce, ako je napríklad e, práve súčasný e, priebeh s, do, s rokovaniami z Dohy, voľby, bilaterálne programy a posledná schôdza rady sa konala v októbri minulého roku vo Washingtone a tam došlo k opätovnému potvrdeniu vôle pokročiť dopredu zo strany obidvoch strán a to by sa malo prejaviť na budúcom zasadnutí ITEKu počas nášho predsedníctva alebo v budúcom pol roku. V každom prípade chceme, aby e, táto zložka, ktorú dostane nový komisár pre obchod, bude stimulom pre práce z hľadiska horizontálnej vízie medzinárodných obchodných vzťahov, ktoré e, máme a ktoré rozvíjame. Pokiaľ ide o prístup k surovinám, aj pán Lange to povedal, myslíme si, že je dôležité podnietiť túto európsku obchodnú stratégiu, aby sme garantovali prístup, nediskriminačný prístup k surovinám európskym, alebo to má dopad na schopnosť a ekonomiku spoločenstva. E, Znepokuje nás veľká závislosť v oblasti surovín zvonka a preto považujeme za potrebné podnietiť obchodnú stratégiu so surovinami s cieľom garantovať nediskriminačný prístup k hlavným zdrojom surovín v Európe. EÚ potrebuje bezpečné zásobovanie za rozumné ceny s týmito surovinami. Kolumbia. Myslím si, že ciele, ktoré sme si stanovili, sú tie isté, pán Martin. A váš e, komentár to je skôr téma pohľadu ako cieľov. My plne zdieľame e, záverečné ciele. My chcem, si myslíme, že je dôležité e, vytvoriť spoluprácu a spolupracovať na riešení týchto problémov. Rozhodli sme sa pre inkluzívny prístup, pretože vylúčovací prístup môže ciele poškodiť. A musíme schváliť také mechanizmy, ktoré umožnia spoluprácu, účasť občianskej spoločnosti tak európskej ako kolumbijskej, tak aby došlo k pokroku, ktorý si všetci želáme a aby e, sme to mohli schváliť skôr, ako by sme sa vzdali princípov, ktoré sú v Európe tak cenené, ako je napríklad rešpekt ľudských práv a udržateľný rozvoj. Ale musíme tieto rokovania to, e, obnoviť a musíme v nich pokračovať. A pán predseda, pán Morera, prvá vicepremiérka španielskej vlády sa ponúkla, že sa s vami stretne toľkokrát, koľko to bude potrebné, aby s vami riešila tému Kolumbie a aby sa pokúsila vás o tejto problematike informovať a presvedčiť. 400M. Vieme, že, sa, že teraz prebiehajú rokovania medzi krajinami o rozdelení nárastu nákladov pre podniky. To nie je téma, na ktorej sa, sa zúčastňuje ministerstvo priemyslu, ale ministerstvo obrany. A myslíme si, že v blízkej budúcnosti môže dôjsť k dohode, ktorá je taká dôležitá pre Európu. A my si to všet, všetci samozrejme želáme, aby sa to dosiahlo čo najskôr. Pokiaľ ide o intelektuálne vlastníctvo akta, všetky obavy, ktoré odzneli v parlamente a takisto aj v tomto výbore, vo výbore INTA, e, berieme do úvahy a pri, všetkých, e, pri vypracovaní všetkých z EÚ v rokovaniach, ale vzhľadom na súčasný stav rokovaní nemôžeme podať viac detajlov o týchto špecifických témach. V každom prípade, pokiaľ ide o témy, ako je e, exkluzívna alebo zdieľaná kompetencia členských štátov, isté množstvo členských štátov môže byť ubezpečené, že záverečný výsledok bude v súlade s aký kominotér a s neplatnými právnymi normami. Je dôležité zdôrazniť, že žiadna kapitola nie je uzavretá a že e, sledujeme líniu, nič nie je schválené, až kým všetko nebude dohodnuté a keď e, nad všetkým nebudeme súhlasiť. Neviem, či v Dohe, keď sme hovorili o globálnej, ambicióznej a vyváženej dohode, tak v rámci rokovaní z Dohy si myslíme, že to je dohoda, ktorá môže e, skompatibilizovať nové obchodné E, možnosti pre našich ekonomických aktérov a vytvoriť výhody pre rozvojové krajiny a rozvinuté krajiny, e, prístup na medzinárodné trhy, rozvoj, ktorý chceme, aby e, tento okruh priniesol. No a na záver dohoda o participácii všetkých členov VTO na rokovaní, potom o poľnohospodárstve NAMA, ako aj vo všetkých oblastiach rokovaní, kde sa zohľadňujú záujmy všetkých členov. Pán predseda, myslím si, že som prekročil svoj rečnícky čas a chcem sa ospravedlniť, ak som nejakú odpoveď vynechal, tak rád na ňu odpoviem buď písomne alebo pri mojich budúcich návštevách. Ďakujem vám všetkým za ochotu, že ste ma vypočuli, za otázky a komentáre. Ďakujem pekne. Veľmi. Veľmi pekne ďakujem. Toto bola vynikajúca príležitosť vypočuť si informáciu o prioritách španielského predsedníctva v oblasti um, politiky zahraničného obchodu. Myslím si, že by sme mali oceniť pripravenosť španielského predsedníctva spolupracovať s našim výborom. Myslím si, že pri ďalšej príležitosti by ste mali um, položiť zacielenejšie otázky uh, pánovi Alfredovi Vane, ktorý je generálnym tajomníkom pre zahraničný obchod a je členom výboru pre politiku zahraničného obchodu a výboru Rady pre obchod. Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem a španielskému predsedníctvu želám veľa úspechov e, a to a úspechy želáme Európskej únii počas španielského predsedníctva. Buena suerte, ďakujeme veľmi pekne. TV. May I have attention, please? Time's running. We've got... prepačte, ale čas beží, musíme ísť ďalej. Poprosím vašu pozornosť. Musíme teraz hneď skočiť k bodu 14 nášho programu a to obchodné a hospodárske vzťahy s Tureckom. Ide o výmenu názorov o diskusiu s našim spravodajcom pánom Metinom Kazakom zo skupiny ALDE. My sme e, zodpovední e, za túto otázku, sme gestorským výborom. Je to téma, ktorá Eh, je vysoko aktuálna a je skutočne potrebné, aby sme sa lepšie zamerali na vzťahy s našim susedom, ktorý je našim dôležitým obchodným partnerom a, aby sa teda vypracovala táto správa z vlastnej iniciatívy. Vážení eh, kolegovia, prosím vás, aby ste sa láskavo pousadzali Saying, economic... Takže ako som hovoril, naše, naše hospodárske vzťahy s Tureckom sú mimoriadne jedinečné nielen z toho dôvodu, že ide o kandidátsku krajinu na pristúpenie do EÚ, ale Turecko je zároveň jednou z mála krajín, s ktorými máme colnú úniu. Takže s Tureckom máme v celku veľmi dobré vzťahy, napriek tomu platí aj to, že je tu viacero otvorených obchodných otázok, ktoré sú veľmi dôležité, ako sú práva duševného vlastníctva napríklad, ktoré spôsobujú problémy a vyvolávajú potrebu užšej spolupráce práce. Týmto odovzdávam slovo spravodajcovi na 4 minúty. A potom e, e, otvorím diskusiu. Nech sa páči, pán Kazak. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážení kolegovia. Ako e, pán e, predseda Moreira veľmi oprávnene povedal, hospodárske a obchodné vzťahy s Tureckom sú mimoriadne dôležité. E, Turecko je siedmym obchodným partnerom Európskej únie a objem, objem nášho dvojstranného e, obchodu má hodnotu vyše 100 miliard eur. Turecko je piatým, piatou destináciou e, exportu z e, Európskej únie a stalo sa siedmym dodávateľom e, alebo importérom pre Európsku úniu v roku 2009. V rokoch 2008 a 2009 obchod medzi Tureckom a Európskou úniou poklesol veľmi výrazne z časti aj v dôsledku finančnej krízy. Napriek tomu e, štatistika ukazuje, že Európska únia stále predstavuje 42 objemu zahraničného obchodu Turecka. Navyše Európska únia je jedným z najväčších zdrojov investícií, a to priamych zahraničných investícií v Turecku. E, v, napríklad v roku 2009 to bolo 88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 tejto správy bolo e, priniesť hodnotenie našich vzťahov v oblasti ekonomiky aj obchodu s týmto dôležitým obchodným partnerom, ktorý je tradičným e, partnerom a ktorý e, sa nachádza v, bezprostrednom susedstve Európskej únie, má veľa kvalifikovaných pracovníkov a je preto dôležité podporiť vzájomnú výmenu. Ja by som chcel teraz hovoriť predovšetkým o troch eh, veciach. Najprv je to eh, colná únia, potom netarifné eh, bariéry a potom regionálna spolupráca. V prvom rade Turecko, ako ste povedali, je jedinou krajinou, okrem Andory a San Marina, ktorá má zo, s Európskou úniou colnú úniu. Táto únia bola vytvorená v roku 1996 na základe Ankarského protokolu z roku 1963. Turecko, rovnako ako Európska únia, využíva výhody tejto colnej únie, ale táto spolupráca v rámci colnej únie nie je dokonalá. Je tu veľa víziev, napríklad dohody o voľnej, voľnom obchode sú, eh, kladú veľkú výzvu pre obidve strany, pretože Turecko vzhľadom na to, že ešte nie je členom Európskej únie, nemôže sa plne zapojiť do rokovaní. Napriek tomu má povinnosť eh, akceptovať dohody, ktoré Európska únia už podpísala s tretími krajinami. Európska únia má, na druhej strane nemá mechanizmy, ktorými by zaručila podpísanie takýchto dohod o voľnom obchode v e, v tejto súvislosti by som chcel e, navrhnúť, aby sme ďalej pokročili v posilňovaní spolupráce a vzájomných konzultácií. Vzhľadom na viaceré zasadnutia, stretnutia, diskusie s komisiou, s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom, s európskymi mimovládnymi organizáciami eh, je potrebné, aby sme eh, posilnili aj politický rozmer týchto otázok. Po druhé, e, technické bariéry majú takisto negatívny vplyv na konkurencieschopnosť, e, pretože sa tu objavujú problémy e, v oblasti protekcionizmu, antidumpingových opatrení, štátnej pomoci, verejného obstarávania a tak ďalej. Je potrebné, aby sa hľadali riešenia týchto problémov. Pán predseda, chcel by som skončiť eh, tým, že Turecko je kľúčovým aktérom v oblasti Čierneho mora, eh, Strednej Ázie, Kaukazu, eh, Stredného východu a Stredozemnej oblasti. Tieto vzťahy s týmito oblastiami sú kľúčovo dôležité a Turecko môže v tomto smere zohrávať dôležitú úlohu a všetci môžeme ťažiť výhody z tejto spolupráce spôsobom výhra, výhra, win-win. Veľmi pekne ďakujem. E, ďakujem. E, teraz e, dávam slovo predstaviteľovi Európskej komisie. Dve minúty, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ako ste uviedli a ako to zdôraznil pán Kazak, Turecko je nielen kandidátskou krajinou, čo e, samozrejme e, e, znamená, že medzi EÚ a Tureckom sú osobitné vzťahy, ale zároveň je Turecko dôležitým obchodným partnerom a v rámci celnej únie e, skutočne možno hovoriť o jedinečnej spolupráci vo vzťahu k ostatným colným úniám, ktoré máme s inými štátmi. A e, takisto tu ide o mimoriadne osobitný obchodný vzťah. Nechcem pripomínať e, číselné údaje, e, ktoré sme si vypočuli. Skutočne súhlasím s tým, že e, ide o mimoriadne významné obchodné vzťahy a výmeny, ale mali by sme uviesť aj to, že Európska únia je najdôležitejším obchodným partnerom Turecka a a tento objem e, zďaleka presahuje všetky e, ostatné krajiny. Okrem toho sa tento obje, objem v posledných e, rokoch e, silne zvýraznil až na e, pokles v roku 2009 spôsobený exogennými faktormi, ale ten trend je pozitívne, pozitívny. Okrem toho sa tu povedalo, že treba zabezpečiť obchodný vzťah spôsobom win-win. E, je to normálne, že sa tu objavujú aj isté problémy ale myslím si, že čo nie je normálne v tomto obchodnom vzťahu je to, že tieto prekažky e, nie, nie je možné riešiť v primeranom čase medzi obidvoma stranami a preto a preto by bolo potrebné e, urýchliť možnosť e, tohto riešenia a tešíme sa na to a veríme, že bude možné zlepšiť obchodné vzťahy medzi EÚ a Tureckom. Samozrejme sme k dispozícii na ehm, výmenu e, názorov a sme pripravení prispieť k diskusii, keď bude táto správa uverejnená. E, ďakujem vám, pán Predseda, toľko to, e, pokiaľ ide o moje predbežné e, poznámky. Áno, ďakujem veľmi pekne. Obával som sa, že dve minúty bude pre vás príliš krátky čas. A teraz e, odovzdávam slovo tieňovým spravodajcom. Začneme z EPP. Kolegyňa tu nie je. Skupina SAD. Pán, pán Balzani. Ale kto tu je, je Robert Sturdy zo skupiny ECR. Nech sa páči, Robert. Ďakujem, pán predseda. E, e, v prvom rade chcem povedať, že je dôležité si uvedomiť, že táto správa je o hospodárskych vzťahoch a nemá dočinenia nič s žiadosťou Turecka o vstup do EÚ Turecko už má veľmi hlboké obchodné vzťahy z EÚ. EÚ predstavuje polovicu objemu e, tureckého exportu a Turecko je 7 krajinou v dovoze a 15 vo vývoze pre EÚ. Bol som v Turecku v polovičke 90. rokoch, myslím 95. a podpísali sme obchodnú dohodu. Ja som to podporil a chcel by som aj naďalej podporovať obchodné vzťahy Turecka z EÚ. A preto sa veľmi teším, že komisia prišla so svojím návrhom a správou. sú, to, sú to návrhy, ktoré sa týkajú aj zahrnutia služie, polnospodárstva a podobne. A vždy, keď počujem slovo polnospodárstvo, ja sám som farmár, vždy ma to vydesí na smrť, pretože vždy, keď sa má začať rokovať o polnohospodárstve, zdá sa, že všetko sa okamžite veľmi rýchlo pokazí. A preto som vždy znepokojený a chcel by som si vypočuť váš názor na túto konkrétnu otázku. Pokiaľ ide o zapojenie s Euromedom, tak je dôležité, aby Turecko malo aj dohody s ďalšími partnermi Euromedu v to, s týmto návrhom a ja by som bol rád, keby to bolo viac osúladené s, s partnermi v Euromede, skôr než pôjdeme ďalej. Tu by som snad skončil. Uvidíme, čo povie komisia na otázku návrhov z oblasti poľnohospodárstva. Ešte sa chce nejaká skupina vyjadriť k tomuto? Nech sa páči, Gue. Tak pán Higgins, nech sa páči. Takže veľmi stručne, pán predseda. Ja musím povedať, že v každej diskusii o obchodných vzťahoch s Tureckom musím pripomenúť výboru, že sú stále obavy, ktoré sa týkajú ľudských a občianských práv v Turecku, ako aj postoja tureckej vlády v súvislosti s touto otázkou. A ja si myslím, že treba na to vždy pamätať. V každom rokovaní tohto výboru pre obchod e, mali sme vždy hovoriť o otázke práv kurdskej menšiny, jazykových práv, menšinových práv. A to ide najmä aj o práva odborárov v Turecku. A skutočne to je oblasť, kde sú veľké problémy v Turecku. Turecká vláda sa neliší veľmi od väčšiny európskych vlád v otázke implementácie neoliberálnych politik. V Turecku teraz prebieha veľký e, štrajk. Ide o pracovníkov pre korporáciu Tyko, ktorá by sa mala privatizovať a to by znamenalo stratu mnohých pracovných miest a e, zamestnanci sú v štrajku 43 dní. pretože si uvedomujú, že im ide o veľa. 40 z nich je momentálne e, v hľadovke. Ide o firmu, ktorá má monopol na tabakové a alkoholové výrobky. Takže chcem, aby sa aj o tomto hovorilo a chcem, aby bolo počuť hlas pracujúceho ľudu v Turecku a aby bol tento hlas vypočutý a zahrnutý. Ďakujem, pán predseda. Teraz Isia, prosím. Áno, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Myslím, že pán Sturdy bol veľmi skromný v svojom prístupe k Turecku, keď povedal, že podporuje to, obchodnú dohodu, pretože britská konzervatívna strana je úplne za to, aby sa Turecko stalo členom EÚ. Možno pán Sordy to mohol tiež povedať. Ja chcem ale povedať jednu vec, ktorá tu jasne zaznieva a môžem ju aj zopakovať niekoľkokrát. Ak máme takéto silné obchodné vzťahy s Tureckom, ak polovica tureckého exportu už smeruje do EÚ, bez toho, aby Turecko bolo členom EÚ, tak ja si myslím, že tu nie je žiaden veľký prípad alebo otázka preto, aby sa EU nestalo, Turecko nestalo členom EÚ. Ako pán Higgins povedal, existujú veľmi významné ľudskoprávne a demokratické výzvy v Turecku, ktoré vyvolávajú veľký otáznik, že či sa Turecko vôbec môže niekedy stať členom EÚ. a nevieme si ani odhadnúť dopad, keby prišla krajina do EÚ, ktorá má 70 miliónov obyvateľov a pritom hrubý domáci produkt menší ako štvrtina hodnoty Spojeného kráľovstva. Ten dopad je nepredvídaný. A teraz prosím komisia dve minúty. Keby ste sa prosím vyjadrili k tomu, čo tu povedali rôzne politické skupiny. Ďakujem, pán predseda. Ja budem veľmi stručný. Ja si nemyslím, že je vecou komisie zasahovať do rozsahu správy, ktorú pripravila INTA z vlastnej iniciatívy. A vôbec si nemyslím, že je našou úlohou vyjadrovať sa k témam nad rámec obchodnej politiky. Ja sa necítim kompetentný reagovať na tieto ďalšie otázky. Ďakujem záverečné vyjadrenie nášho spravodajcu. Pán Kazaky, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Je pravdou, že citlivosť, dve minútky, citlivosť eh, tohto vypočutia, pokiaľ ide o tureckú otázku, je pochopiteľná, ale aj tak chcem pripomenúť, že už existuje správa, výročná správa o Turecku, o ktorej sa diskutuje vo výbore pre zahraničné vzťahy a v tejto e, správe sú už rozdiskutované otázky politiky, ľudských práv a tak ďalej. Cieľom mojej správy vo výbori INTA je všímať si ekonomické a obchodné, čiste ekonomické a obchodné vzťahy s Tureckom, ako ich rozvíjať, ako problémy, ktoré pretrvávajú na čiste technickej odbornej úrovni alebo na úrovni spolupráce, ako dosiahnuť taký prístup, ktorý by e, priniesol víťazstvo obidvom stránkam čo najrýchlejšie. A všetky otázky, ktoré sa týkajú e, prístupových rokovaní, by nemali byť prekážkou rozvoju obchodných a e, ekonomických vzťahov. Takže ja chcem všetkých kolegov e, poprosiť, aby mali aj tento pohľad a tento prístup e, k uvedenej téme. Ďakujem veľmi pekne. Takže verejné vypočutie v marci, posúdenie návrhu správy v apríli, termín pre pozmeňovacie návrhy v maji, posúdenie pozmeňovacích návrhov začiatkom júna a hlasovanie vo výbore koncom júna tohto roku. Ďakujem veľmi pekne. A vráťme sa teraz k nášmu e, programu a jeho poradiu. Začneme preberať bod 13. To je diskusia VSP plus e, a Kolumbia je to výmena názorov s viacerými hostiami, ktorých vybrali koordinátori. EU má teraz udelené preferencie výhody pre rozvojové krajiny v systéme VSP od roku 1971. Najmä ide o udržateľný vývoj a dobre spravovanie krajiny ako GSP+. Plus kde máme ďalšie tarifné preferencie vo forme zníženia alebo dokonca odstránenia dovozných cieľ na podporu citlivých, zraniteľných rozvojových krajín, ktoré ratifikujú a implementujú medzinárodné normy v oblasti ľudských práv alebo normy v oblasti udržateľnosti a dobrého spravovania krajiny aby mohli dostať toto výnimoč, tento výnimočný systém pohnutok, krajina musí splniť niekoľko požiadaviek podmienok. Najprv musí ratifikovať a implementovať všetky dohovory uvedené v prílohe 3 systému. Po druhé, aby sa, pod, sa to ďalej mohlo akceptovať a aby sa mohlo robiť pravidelné kontrolovanie implementácie. A po tretie, táto krajina musí byť považovanú za zraniteľnú krajinu. Nariadenie umožňuje aj dočasné odňatie viacerých alebo všetkých výhod, ak národná legislatíva už nie je v súlade s medzinárodnými dohovormi, alebo ak sa legislatíva nevykonáva účinne, Ako vieme, viacerí ľudskoprávni aktivisti a odbory sa vyjadrili s obavami e, k otázke ľudských práv v Kolumbii, najmä pokiaľ ide o ochranu pracovníkov a odborov. Preto sa náš výbor rozhodol e, uskutočniť výmenu názorov o tomto systéme VSP Plus v Kolumbii s veľvyslancom Kolumbie a predstaviteľmi mimovládnych organizácií ktoré majú o túto vec záujem. Pretože v súvislosti s novou Lisabonskou zmluvou parlament získal nové práva v oblasti obchodu, A keďže pri týchto postupoch ide o postup spolurozhodovania, parlament má záujem najmä o sledovanie zavádzania jednotlivých dohovorov v prijímajúcich krajinách. Dnes tu máme niekoľko veľmi významných a skúsených rečníkov, ktorí nás môžu informovať a zlepšiť naše znalosti a pochopenie situácie v Kolumbii. A takto by, budeme schopní prijať lepšie informované rozhodnutie. Najprv pán Erike Abrege Rama, ktorý je predsedom Antokie a e, národných odborov v polnohospodárstve pre živočišnú výrobu. Potom, ktorý je riaditeľom pre ľudské práva v IKUT. Toto sú naši hlavní rečníci a najprv dám každému z nich slovo a začali by sme s pánom Frankom Valderama a máte 8, maximálne 10 minút. Takže vitajte prosím. Ďakujem vám za to, že ste prišli a že sa zúčastnite tejto výmeny názorov. Nech sa páči, odozdávam vám slovo. Dobré odpoludnie. Chcem sa poďakovať pánovi predsedovi za túto príležitosť, ktorú nám tu dal, aby sme sa mohli vyjadriť a aby sme mohli vyjadriť iný názor, ako je názor, ktorý počuť v našej krajine. Predstavujem výrobný sektor, agropriemyselný sektor mojej krajiny. Zastupujem sektor e, produkcie banánov, sektor kvetov, kvetinárstva, textilného priemyslu, konfekcie a e, veľký sektor e, pracujúcich v manufaktúrnom sektore. Začnem takým malým vyjasnením a síce naše, prí, naša prítomnosť tu je vďaka tomu, že zastupujeme naše syndikálne organizácie ktoré nás sem vyslali. Chceme zdôrazniť, že je skutočnou odvahou, keď minoritné sektory v Kolumbii hovoria v mene všetkých. Rešpektujeme, keď hovoria v svojom mene, ale odmietame, aby hovorili e, v mene občianskej spoločnosti Kolumbie. V posledných voľbách v roku 2006 tento minoritný sektor v parlamente, v našom parlamente, <clears throat> prizval k, e, tomu, aby sa hlasovalo proti všetkým, ktorí e, boli proti, e, e, aby, aby hlasovali z USA. Utrpeli, do, utrpeli porážku a pritom navonok povedali, že táto dohoda bola širokou väčšinou schválená. Vrátane, vrátane ju mala schváliť aj opozícia. Ale veľká väčšina Kolumbíčanov podporuje e, tieto dohody o E, voľnom obchode. A preto je odvahou povedať, že e, kolumbijská, kolumbijská občianská spoločnosť žiada, aby sa prerušili rokovania o voľnom obchode s Európskou úniou. Rovnako e, ďalšie výzvy nezastupujú väčšinu pracujúcich. Bohužiaľ, odborové hnutie v Kolumbii je veľmi slabé má iba 4 z 20 miliónov pracujúcich. A navyše ani tu neexistuje jednomyseľnosť, pokiaľ ide o dohody s Európskou úniou. Odbory, ktoré my predstavujeme a zastupujeme, CŽT, SECHT, na svojom e, poslednom plenárnom zasadnutí v novembri 2009 sa rozhodla zúčastniť sa na rokovaniach a nie odmietať ich dopredu, ako to robí Lakut. Väčšina kolumbíčanov e, v demokratických voľbách volila za tieto zmluvy v roku 2006 a tá väčšina to je 10 miliónov a to sú pracujúci. A teda je evidentné, že väčšina kolumbínskych pracujúcich nie je proti takýmto rokovaniam s Európskou úniou. Takisto nás znepokojuje, že sa ide eliminovať preferenčný systém, ktorý existuje z našou krajiny, lebo takýmto spôsobom e, dôjde k nárastu nezamestnanosti v našej krajine a najviac poškodení budú pracujúci. A vtedy dôjde, tak ako teraz, e, k veľkým ekonomickým, politickým a sociálnym problémom. Nazdávame sa, že je potrebné udržať tento systém, až kým sa nepríjme obchodná dohoda s Európskou úniou. Na posledných to, čo hovoria robotnícke organizácii svojimi e, postojmi, je odmietnutie obchodu e, pri, e, ktoré, takým pracovným podmienkam, ktoré sú e, vlastne vykorisťovaním a zároveň e, si musíme uvedomiť, že tu existujú veľké nerovnosti a preto je neprípustné, aby tieto nerozvinuté krajiny boli takýmto spôsobom vykorisťované. Je skutočne nehorázne tvrdiť, že robotníci odmietajú takéto zmluvy treba zdôrazniť, že keď hovoríme o politických a ideologických postojoch, takže tento sektor, už, ktorý už prejavil aj e, vlastne odpor voči vláde, chce rozvíjať svoju politiku a teraz, keď práve prežívame volebnú e, kampaň pred parlamentnými voľbami, ktoré sa budú konať v marci, tak sú tu snahy robiť politiku prostredníctvom ľudských práv, rôznych dohôd o slobodnej výmene tovaru, o obchodných dohodách a tak ďalej. A napríklad aj e, hlavný kandidát do Senátu e, vedie takúto politiku. Ďalej tu máme ľudské práva. E, neexistuje v krajine špeciálne násilie voči odborárom. je tam však genocída, to vieme. Ale v Kolumbii odborári, ako aj iné sektory spoločnosti, trpia násilím, ktoré tam trvá už desaťročia, ale toto násilie nie je špecificky orientované voči odborárom. Práve naopak, my sme práve e, tou vrstvou, ktorá má najmenej obetí. Keď sa na to pozrieme, tak si uvedomíme, že medzi 1986 až 2008 v krajine došlo k 535 tisícom e, útokov, pokiaľ ide o Národnú syndikátnu školu, tak e, treba povedať, že e, Lakút každý rok uverejňuje údaje, ktoré sú vo veľkom protiklade k týmto číslam. My môžeme diskutovať o tom a objaviť niektoré veci zaujímavé. Koncom 80. rokov sa odborári rozhodli, že budú hovoriť, vtedy reprezentovali e, asi 3 obyvateľstva, teraz, teraz 2 e, obyvateľstvo sa zvýšilo, ale bohužiaľ počet odborárov sa až tak veľmi nezvýšil. My, odborári, nás je len 0,5 dospelých kolumbíčanov a záver je jasný. Nemáme žiadne hnutia odporu proti odborárom, ale násilie, ktoré v krajine existuje, štyrikrát väčšie voči e, všetkým ostatným vrstvám obyvateľstva. Je dôležité povedať, že a nesúhlasíme s, tým, e, s tými, ktorí hovoria, že príslušnosť k odborom je najnebezpečnejšie povolanie v Kolumbii. Pokiaľ ide o tie najrozvinutejšie krajiny, ako sú napríklad severoeurópske krajiny, tak tam vlastne môžeme povedať, že údaje s útokmi na odborárov sú porovnateľné. V roku 2005 Kolumbia mala 1284 E, obchodníkov, e, ktorí boli napadnutí a, a obrovské množstvo ďalších murárov, obchodníkov, rolníkov, štude, študentov, e, gerilieros, podomoví obchodníci, vodiči, vojaci a ďalšie sociálne skupiny. Takže naozaj byť odborárom je oveľa menej nebezpečné ako byť študentom, lekárom, obchodníkom a tak ďalej. Všetkých nás bolí násilné, násilie v našej krajine a násilné úmrtia, ale my si musíme uvedomiť, že tieto udalosti nie sú také bez súvislosti, ako to niektorí hovoria. Kolumbíčania svet vie, že 1500 odborárov bolo od 83. roku zavraždených, ale nikto nevie, že viac ako milión e, krajanov trpelo a bolo postihnutých násilím a každý rok e, zabijú toľko e, obchodníkov, ako za celé toto obdobie zabili celé množstvo odborárov. Takže E, naša krajina víta dohodu s Európskou úniou. Naši odborári sú za ňu aj za dohodu so Spojenými štátmi v oblasti obchodu. Treba zdôrazniť, že o, byť odborárom je veľmi dôležité, ale myslím si, že je veľmi nesprávne prepájať odborárov s tými ozbrojenými skupinami. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dostanú slovo, dostane slovo náš druhý rečník, pán Fanegas, riaditeľ e, ľudských praj pre Lakot. 8 až 10 minút najviac. Ďakujem, dobré podpoludenie. Chcem poďakovať E, výboru pre zahraničný obchod Európskeho parlamentu v mene centrály pracujúcich za príležitosť, ktorú mi dali, aby som tu upozornil na porušovanie ľudských práv kolumbijských odborárov. Je veľmi dôležité aj tento aspekt zohľadniť pri politických rokovaniach pri schváľovaní obchodných dohôd medzi EÚ a Kolumbiou, ale skôr ako s tým o tom začnem hovoriť, chcem vyjasniť e, prítomnosť pána Altera Franka na tejto diskusii, ktorý patrí do CHT, ktorého jeho vlastná centrála e, vlastne dementovala, že nemá právo hovoriť za je, v jej mene e, pri diskutovaní o obchodnej dohode medzi Európskou úniou a Kolumbiou. Preto tento pán hovorí vo svojom vlastnom mene. My sme znepokojení hlbokou humanitnou krízou a neustálym porušovaním odborových práv a ľudských práv v Kolumbii. Tam je takmer nemožné založiť odbory, pretože vtedy sa jednoducho E, prepustí, zruší sa platnosť pracovnej zmluvy, situácia e, už bola konštatovaná za celé desaťročia rôznym e, Svetovou organizáciou práce, OSN a ďalšími organizáciami. Kolumbia je vždy kritickým prípadom porušovania ľudských práv odborárov a obrancov ľudských práv. Na poslednej konferencii Svetovej organizácie práce e, začlenili Kolumbiu na zoznam 25 krajín, kde sa najviac porušujú práva odborárov a ľudské práva pracujúcich. A to došlo napriek pozícii vlády, ktorá e, vedie diplomatickú kampaň za očistenie svojho imidžu a e, chce budiť zdanie, že rešpektuje ľudské práva prostredníctvom manipulácie štatistík a čísiel, E, sa snaží presvedčiť, že tam nie je násilie, aj keď každú minútu dochádza k porušovaniu ľudských práv a násiliu. Napríklad 30 poslancov parlamentu uribistov je vo väzení. Účasť administratívneho e, ministerstva bezpečnosti, v zatýkaní súdov, odborárov a politických vodcov opozície sú na dennom poriadku. 1700 e, vražd, ktoré sa nevyšetrujú, boli zavraždení mladí ľudia, e, kde vojaci jednoducho nechávajú na slobode zločincov. Je tam, v krajine je nedostatok spravodlivosti a otvára sa cesta beztrestnosti. Jorge Nogueira bol vyšetrovaný za odovzdanie zoznamu e, odborárov, ktorých e, paravojenské síly zavraždili. E, Kolumbia má dramatický rekord 60 odborárov, ktorí boli zavraždení. Počas dvoch vlád prezidenta Uribeho došlo k zavraždeniu 573 odborárov. V roku 2009 došlo k zavraždeniu 40 odborárov. V roku 2008 49, v roku 2007 bolo zavraždených 39 odborárov. Všetky tieto prípady e, neboli potrestané a a, 80, a 98% je označených ako zabitie. Takže e, keď si pozrieme na odsúdenia, tak zistíme, že všetky, všetky tieto rozsudky sú vlastne potvrdením beztrestnosti 99% in, e, autorov e, týchto vražd odborárov, ku ktorým došlo od roku 1986. Za 23 rokov sme zaregistrovali 10 143 porušení práv a e, ohrozenia života odborárov a z toho môžeme vyvodiť, že každý deň dôjde k porušeniu ľudských práv jedného odborára. Iba vo, v sektore vychovávateľov a učiteľov zavraždili v priemere jedného učiteľa každý týždeň e, za posledných 5 rokov. A my neustále upozorňujeme na toto národné, medzinárodné úrady lebo v kolumbijskom štáte je bezprávie a vláda má garantovať svojim občanom bezpečný život, ale na naše veľké prekvapenie, bohužiaľ, vláda e, sa vystavuje do pozície obete, aj keď sa pri mnohých príležitostiach preukázalo, že práve štátni agenti veľmi často porušujú ľudské práva aby som sa zmienil o jednom z mála prípadov, kde spravodlivosť konala, je vražda troch odborárov, ktorí v roku 2006 boli vyhlásení za mŕtvych v boji. Vyhlásil to e, viceprezident republiky Francisco Santos. A dnes existuje rozsudok, kde e, vysoký vojenské vedenie vo, e, vojenských e, ozbrojených síl bolo odsúdené za zabitie týchto odborárov. Máme tu viac ako 400 organizácií, medzi nimi tri e, robotnícke organizácie, organizácie rôzne sociálne a rôzne organizácie, ktoré zastupujú občiansku spoločnosť. My všetci sme hovorili, že aby sa nepodpisovala takáto dohoda medzi Kolumbiou a EÚ a podporuje nás aj Európska centrála odborov a celé medzinárodné odborové hnutie CCG e FSMI. Musíme zdôrazniť, že táto humanitná kríza v Kolumbii, e, kde e, odborové hnutie Kolumbie bol rozhodujúcim faktorom, že boli pozostavené rokovania o dohode o voľnej výmene s USA a s Kanadou a preto dnes vyjadrujeme veľké obavy ohľadne protirečivej situácie, v ktorej sa ocitla Európska únia a my uznávame historický záväzok brániť ľudské práva, lebo to je nakoniec aj súčasťou e, ústavných zmluv a konštitučných zmluv Európskej únie. V prípade GPP Plus existujú doložky o ľudských právach a právach pracujúcich, ktoré jednoducho kolumbijská vláda neplní a neexistuje ani politická vôľa e, splniť tieto záväzky. A preto si myslíme, že e, táto vôľa, kým nie je, tak e, jednoducho treba zastaviť rokovanie o týchto GPP+, lebo to je to dôležité pri riešení kolumbijského prípadu. My žiadame, aby sa pozastavili tieto preferencie, potom žiadame vyšetrenie porušovania ľudských práv a potom chceme prerušenie všetkých rokovaní o obchode s Kolumbiou. Vyzývame Európsku úniu, aby neprerušila tento medzinárodný konsenzus pokiaľ ide o vzťah ku Kolumbii, my reprezentujeme pracujúcich a ľudské práva a to sú hodnoty, ktoré musíme zdieľať všetci. Ďakujeme za túto cennú príležitosť a prajeme vám čo najväčší úspech pri vašich rozhodnutiach. Ďakujem. Ďakujem za tento príspevok. Takže sme si počuli stanoviska dvoch strán, ktoré sú nie v zhode, ako sme aj očakávali. A teraz budeme mať diskusiu, na ktorej začne pán Carlos Trochy Locasia, veľvyslanec Kolumbie pri EU. Pán veľvyslanec, máte slovo. 5 až 6 minút, tak môžem poprosiť. Ďakujem, pán predseda. Chcem vás srdečne všetkých pozdraviť, ako aj všetkých členov výboru e, pre zahraničný obchody hosti a chcem zdôrazniť a zopakovať vďaku mojej krajiny za záujem, ktorý Európsky parlament prejavuje o situáciu v Kolumbii. Chcem požiadať predsedníctvo, aby E, vzalo na vedomie a dalo všetkým členom tie doklady, ktoré štatisticky dokazujú zlepšenie situácie v mojej krajine a môže to poslúžiť všetkým, e, ktorí sa zaujímajú o situáciu v Kolumbii a upokojiť ich. Na druhej strane tu musím povedať, že tu sa riešia záležitosti spojené s obchodom a musím povedať, že Kolumbia je priateľsky naklonená obchodu E, chce rozšíriť svoje ekonomické hranice, e, chce podpisovať obchodné dohody s rozličnými partnermi vo svete. Kolumbia je krajina, ktorá chce podpisovať dohody o ochrane investícií. E, Kolumbia je za podpisovaní tých dohôd, kde sa bude eliminovať dvojité zdanenie a Uvedomujeme si, že tieto ekonomické a obchodné dohody prispejú k zlepšeniu situácie, k vytvoreniu príležitostí na vytvorenie nástrojov proti násiliu a takýmto spôsobom dôjde k výraznému zlepšeniu situácie v oblasti ľudských práv v Kolumbii. Kolumbia ďakuje za e, udelenie všeobecných obchodných preferencií, e, ktorými sa uznal náš boj proti e, drogám a preto chcem dnes zopakovať a zdôrazniť, že stále všetci podporujeme princíp zdieľanej zodpovednosti a využívam túto príležitosť na to, aby som e, vás ubezpečil, že sme za to, aby sme spoločne naďalej bojovali proti drogám, a lebo všetká spolupráca s Kolumbiou v tejto oblasti je cestou k zlepšeniu situácie v oblasti ľudských práv. Obrana ľudských práv je univerzálna vec a musí ju riešiť štát, vláda a občianská spoločnosť. Preto je e, Kolumbia otvorená medzinárodným organizáciám. Všetky agentúry OSN sú prítomné v našej krajine práve preto sme súčasťou medziamerického systému ľudských práv uznávame e, kompetenciu e, juhoamerického e, interamerického súdu, Komisie pre ľudské práva, sme aktívnym členom Bezpečnostnej rady, Rady pre ľudské práva OSN, kde my sme dobrovoľne sa pridali ku všetkým členským štátom organizácie OSN, pokiaľ ide o plnenie záväzkov, ktoré máme v oblasti rešpektovania ľudských práv z týchto dôvodov. Preto sme sa dobrovoľne rok o rok neskôr e, súhlasili sme s napísaním správy o situácii dobrovoľne a dobrovoľne sme na Bezpečnostnej rade OSN vystúpili. Násilie v Kolumbii nás znepokojuje viac ako iných, lebo je to naša krajina, mŕtvi sú naši spoluobčania a preto je tu veľké úsilie o prekonanie tohto násilia. My musíme my sme si však istí, že zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv v Kolumbii závisí od, toho, od skončenia tohto násilia. A musím povedať, pán predseda, že dohody o voľnom obchode sú mechanizmom, ako skoncovať s, touto, s týmto násilím, lebo prostredníctvom nich sa vytvárajú nové príležitosti, dochádza k novým investíciám, vystávajú nové pracovné miesta. E, mnoho Kolumbíčanov môže opustiť e, sektor drogy a vytvára sa nové prostredie e, pokoja, mieru a zhody, čo prispieva k zlepšovaniu situácie v oblasti ľudských práv. Samozrejme, že v tejto rozprave sú aj protirečivé tóny a preto formálne vás chcem, pán predseda, požiadať, aby ste oznámili všetkým členom tohto výboru najnovšiu správu Medzinárodnej organizácie práce, e, ktorú vydala komisia expertov, ktorá monitorovala plnenie odporúčaní, kde sa explicitne uznáva zlepšenie situácie v Kolumbii, zníženie násilia a zníženie násilie proti odborárom. A na záver musím povedať, pán predseda, že obrovská väčšina Kolumbíčanov podporuje dohody o voľnom obchode. Nezávislé štúdie preukazujú, že keď e, sa táto otázka položila mojim občanom. 72% Kolumbíčanov jasne a presvedčivo bola za podpísanie dohody o e, voľnom obchode. To je, to je obrovská väčšina, ktorú treba rešpektovať. Obchodná dohoda, vytvorenie a posilnenie zlepší situácia aj v Kolumbii. Ďakujem, pán predseda. External... Uh, eh, takže uh, Teraz uh, dám slovo pánovi Albertovi Echevarria, ktorý je členom Národného združenia podnikateľov. Odovzdávam vám slovo na 5-6 minút maximálne. Gracias, señor presidente. Ďakujem, pán predseda. V mene kolumbijských podnikateľov je pre mňa cťou byť prítomný tu v parlamente a poprvýkrát krát tu môžem vlastne vystúpiť. My, kolumbijskí podnikatelia, máme veľký záväzok a rešpekt k obchodným dohodám a takisto k medzinárodným dohodám a špeciálne e, pre ľudské práva. Všetci sme pracovali intenzívnym spôsobom posledných 15 rokov a hľadali sme mechanizmy na integráciu nielen v Kolumbii, ale aj na medzinárodnej úrovni, tak aby došlo skutočne k ich realizácii v krajine, kde v minulosti vládlo veľké násilie, sa snažíme o iné vízie a o iné orientácie. Chceme naše hodnoty odovzdať aj iným častiam sveta, aby naše výrobky boli uznané aj s hodnotami, ktoré e, nás identifikujú. Pán predseda, pracovali sme na rôznych e, kooperačných programoch, a to už niekoľko rokov, od roku 2001, e, vďaka prostriedkom švedskej vlády, ktoré podporovali našu činnosť, mali sme spoločný program s, so švedskými a e, kolumbijskými pracujúcimi, kde sme chceli zlepšiť pracovné prostredie a v rámci Medzinárodnej organizácie e, práce, kde, ktorej som členom a som takisto aj členom odborov, môžem povedať, že v posledných rokoch som sa angažoval za dohody. V roku 2006 došlo k trojstrannej dohode, podpísali to za E, k, tripart, e, do, k tripartite, dohode o tripartite, kde sa zdôraznili aspekty potreby e, spravodlivosti, boja proti beztrestnosti a najmä proti násiliu na odborároch. Hľadali sme prostriedky, ako ochraňovať odborárov. V krajine sa vytvorili rôzne, rôzne organizácie, ktoré zbierali zdroje, aby sa udržal systém ochrany aj, a aj vyšetrovanie týchto zločinov. Tiež sme pracovali na zmene legislatívy a Medzinárodná organizácie práce toto všetko sledovala. Za posledné 3 roky bola permanentne príjem, prítomná v krajine a sú tu aj správy, e, ktoré e, Medzinárodná organizácia, organizácia práce predložila a konštatuje v nich význačný pokrok v Kolumbii. Kolumbia dostala známku uspokojivá, pokiaľ ide o e, kolektívne vyjednávanie. To je výsledok nášho úsilia. Minulý rok mali sme rozličné schôdze ohľadne rokovania o minimálnej mzde, ale bohužiaľ aj keď sa nedošlo, nedospelo k dohode, predsa len pracujúci tri odborové centrály a zamestnávateľia dali, vydali spoločné vyhlásenie, ktoré môžete vy aj detailne sa s ním zoznámiť a tam zdôrazňujeme význam udržiavania nízkej miery inflácie. Minulý rok mala Kolumbia dvojpercentnú infláciu. Takisto hovoríme, že je potrebné hľadať sociálny dialog. Vytvorili sme pracovný program na tento rok. Máme konzultačný výbor pre otázky práce a zamestnanosti. Hovoríme o potrebe nových politík, ktoré treba viesť voči obchodným reštrikciám. Viac ako 6 miliard 500 tisíc dolárov predstavuje náš obchod s Venezuelou, kde e, sme ohrozovaní. Odmietli sme všetky e, spôsoby násilia, nech už pochádza odkiaľkoľvek. A takisto sme prejavili, že ne... E, a takisto sme boli proti podpore teroristických skupín zo strany politických strán. Zorganizovali sme E, manifestáciu, kde sme vyjadrili chuť bojovať proti neformálnosti, lebo veľké množstvo pracujúcich pracuje e, bez zmluvného rámca. Musím povedať, že v Kolumbii pracujeme na programoch sociálnej zodpovednosti s niektorými indikátormi. <coughs> Que de los ingresos brutos que reciben un grupo... od roku 2004 príjmy, e, veľká časť príjm, príjmov je práve našich organizácií je určená na rozvoj týchto programov. Chceme, aby sa krajina zlepšila. A chceme, pán predseda, aby v horizonte budúcich rokov sme mali rozvinuté programy spolupráce, kde E, nechceme len výhody, ale chceme aj multilaterálne dohody. Ďakujem. Ďakujem. E, teraz e, odovzdám slovo členom výboru, ale mám tu istý problém, pretože rozhodli sme sa, že vyčleníme na túto diskusiu jednu hodinu, nie viac. A pritom som dostal až sedem žiadostí o slovo, to znamená, že by to e, trvalo 14 minút, ale nemáme toľko času. Takže e, mohol by som poprosiť, aby ste sa prípadne vzdali niektorých e, svojich vystúpení. E, máme tu totiž hosti a musíme im nechať aj nejaký čas na odpoveď na otázky, ale proste vaše otázky, Pavlo z EPP. Budem hovoriť veľmi stručne a chcem sa vyjadriť k situácii v Kolumbii. E, uznávame, že tá situácia je e, ťažká a pokiaľ ide o rešpektovanie ľudských práv, nie je to všetko v poriadku. Musíme byť realisti a musíme sa usilovať o dosiahnutie zlepšenia. Ak e, sa pozeráme na trestné činy, ktoré boli od roku 2001 e, páchané v Kolumbii, došlo k zlepšeniu, pretože násilná trestná činnosť sa zredukovala v Kolumbii za toto obdobie o 45 a e, ke, takisto sa o, os, vyše, sa o 81% znížil počet e, zásahov proti odborárom, čiže kolumbijskej vláde sa darí potlačať e, zločinnosť. Okrem toho OSN chce navrhnúť, aby Mexiko zaviedlo systém ochrany mimovládnych organizácií, aký už teraz existuje v Kolumbii. Aj v tomto prípade bola kolumbijská vláda úspešná pri zavádzaní tejto novej politiky. A ako povedal pán veľvyslanec, ľudia v Kolumbii sú za e, túto dohodu o voľnom obchode, pretože veria, že posilní demokraciu v krajine. A napokon, E, je určite možné, aby sme prispeli k zlepšeniu situácie v Kolumbii a myslím si, že tá dohoda by to urobila a treba dať e, ľudu Kolumbie príležitosť. Ďakujem, pán predseda. Keď uzavrieme obchodnú dohodu s inou krajinou alebo tam máme udelené preferencie, tak je to vlastne vždy ako odmena za určitý vývoj. A z tohto pohľadu sa musíme pozrieť na to, ako ďaleko e, je to naozaj postavené na solidnom základe. A ja preto nechápem, že keď my tu počujeme, že je násilie, že toto násilie nie je primerane vyšetrené. A musím sa spýtať pána veľvyslanca, ako je možné, že zločiny nie sú vyšetrované, keď E, justícia patrí do kompetencie štátu. A po druhé, ide aj o boj proti nasíliu, o odčlenenie štátnych orgánov od výkonu násilia, ale aj tu mám svoje pochybnosti, keď čítam, že existuje úzke prepojenie medzi vojenskými a paravojenskými útvarmi, keď počujem, že existuje korupcia, v Senáte a v Kongrese, keď je podozrenie, že 30 poslancov má styky s paramilitaristickými jednotkami a keď aj dokonca vieme, že životopisy politikov vykazujú súvislosti, styky s paramilitaristickým svetom. Môžete sa prosím spýtať? 1,5 minúty. Takže ja nerozumiem, prečo tu nie je roz, e, jasné odčlenenie štátu od teroristických organizácií. A teraz pani Katrin Bilder Alda. Uh, ďakujem, pán predseda. Pokúsim sa byť stručná a ďakujem za túto diskusiu a za vysvetlenie uh, tých ustanovení pre VSP. Ja som nová poslankyňa a ja som sa snažila pochopiť, o čo tu ide. Mám tu e, veci a tu sa hovorí, že príjemcovia VSP Plus musia mať ratifikované a efektívne, teda účinne implementovaných 27 konkrétnych medzinárodných dohovorov v oblasti ľudských práv. Takže nerozumiem tomu. Minulý týždeň som bola na stretnutí, kde sme sa pozerali na Sri Lanku a tam došlo k vyšetrovaniu a išlo o stretnutie po 7 mesiacov po veľkej občianskej vojne a teda týmto odoberieme Takže naozaj nerozumiem. Je to tu také čierno-biele. Máme tu obrovské dôkazy z každej strany, že dochádza k porušovaniu ľudských práv, dochádza k vraždám odborárov, učiteľov, e, ukradne sa zem domorodému obyvateľstvu a podobne. Takže sú tu obrovské dôkazy a predsa vláda, je, vláda hovorí, že to tak nie je a my sa tvárime, že to tak nie je. Takže ja by som chcela, aby komisia vyšetrila. My, je to naša úloha, my máme obchodnú úlohu, máme tu konkrétnu dohodu s podmienkami a ja chcem vedieť, kedy komisia začne túto, toto vyšetrovanie. A keď oni začnú, môžeme potom aj pokračovať. A teraz za zelených. Ďakujem, pán predseda. Vždy ma prekvapuje, keď počujem uh, hrozby e, sankcií v súvislosti s otázkami ľudských práv, autorita autoritárskymi režimami, ale keď hovoríme o rešpektovaní ľudských práv a e, ochrane odborárskych práv, myslím si, že to je vždy ohromujúce. Pre mňa totiž e, tie pracovné podmienky, mzdové podmienky, tieto, e, to sú tie veci, ktoré musia byť chránené a nechránia ich ani podniky, ani nikto iný, ale odborári. E, v Kolumbii e, je, boli samozrejme odborári, ale pokiaľ ide o tlaky, ktoré sa na nich vyvíjajú, vrátanie eh, vražd, myslím si, že eh, tu nemôžeme ostať ľahostajní. Čiže dostali sme sa do situácie, kde máme obrovské problémy vo vzťahu k sociálnym právam, k ľudským právam a myslím si, že všetky tie štatistiky, aj to zníženie počtu vražd o 45%, to sa mi zdá byť veľmi morbidný argument, pretože v tom momente, ako Kolumbia a ďalšie e, krajiny sveta si želajú posilniť odborárske hnutie, nemôžeme používať dvojitý meter a to, čo vieme urobiť vo vzťahu k Sri Lanke, musíme byť schopní urobiť aj vo vzťahu ku Kolumbie a Kolumbii. To znamená, že môžeme pozastaviť rokovania o dohode o voľnom obchode. Je potrebné, aby komisia vykonala vyšetrovanie a aby e, aj Španielsko a španielskí socialisti prestali obhajovať záujmy podnikov. E, Ďakujem. Jan Zahradil z ECR. Ďakujem, pán predseda, budem hovoriť po česky. Skôr než položím otázku, pán predseda, musím mierne spochybniť štatistiku, ktorú sme si na začiatku vypočuli. Keď vyjdem von a niekto ma zavraždí, tak nebudem vedený v štatistike ako zavraždený europoslanec, ale zavraždený občan Českej republiky alebo Európskej únie. A preto by som radšej hovoril o obetiach násilia všeobecne, pretože odborár to nie, nie je žiadny zvláštny živočišný príslušný druh. A keď budeme hovoriť všeobecne o obetiach násilia v Kolumbii, zistíme, že situácia sa merateľným spôsobom zlepšuje. Ale mňa zaujíma, ako sa zlepšila v porovnaní s tým, ako to vyzeralo pred desiatimi rokmi, piatimi rokmi, ako to vyzerá dnes, či došlo k viditeľnému zlepšeniu násilia proti kolumbijským občanom. Som si istý, že tomu tak je. A okrem toho ma zaujíma, zaujíma, aký dosah bude mať na Kolumbiu a kolumbijských občanov neuzatvorenie dohody o voľnom obchode a odňatie systému GSP+, lebo ak to postihne práve tie vrstvy, o ktorých právach sa tu hovorí a pre ktoré sa bojuje, tak potom je to krok nesprávnym smerom a je to úplne kontradiktorný prístup. Tu súhlasím zo stranov zelených, že je to ako v prípade Sri Lanky. Tam sme takisto nesúhlasili s odňatím e, systému GSP+, a nesúhlasím s tým ani v prípade Kolumbie. Otázku som položil. Ďakujem. Now, Richard Howitt from the SND. Pán Howitt prvom rade želáme Kolumbii miera, želáme pokoj, želáme si dobré vzťahy s Kolumbiou. E, nie som presvedčený, že e, tých 98 beztrestností je presne to, o čom hovoríme a že e, zníženie počtu zavraždených je prejavom ochrany ľudských práv. Ale mám otázku. Vypočuli sme si, že je 2600 e, prípadov zavraždených odborových funkcionárov v Kolumbii a E, sú to e, koľky z týchto 2600 ľudí e, potom zavraždených, kde, v koľkých prípadoch sa následne konalo vyšetrovanie. Ďalej, vzhľadom na to, že e, sa podp- ak sa podpíše GSP+, ako bude možné lepšie e, ochraňovať ľudské práva. A ja e, si myslím, že komisia by mala odpovedať aj na ďalšiu otázku. Keď kolumbijská komisia právnikov hovorí o tom, že sa v masívnom meradle porušujú ľudské práva aké kritéria bude aplikovať baronka Aštonová vo svojich rokovaniach. A na záver sú ľudia, ktorí tvrdia, že je dobre uzavrieť dohodu o voľnom obchode, pretože bude obsahovať aj klauzulu o ľudských právach. A, ale ak je tá situácia už teraz taká zlá, tak e, prečo nám odporúčate, že by sme mali e, podpísať túto dohodu? Ďakujem. Ako už povedali ďalší, e, ide, e, GSP plus by sme mali krajine udeliť len v prípade, že krajina dodržiava vysoký štandard a v prípade Kolumbie tomu tak nie je a netýka sa to len stratégie GSP plus, ale aj dohody o voľnom obchode. Myslím si, že toto nie je dobrá cesta, pretože sa tým porušuje a znižuje dôveryhodnosť EÚ. E, pán veľvyslanec presvedčivo povedal, že Kolumbia podporuje voľný obchod, ale myslím si, že bol menej presvedčivý, pokiaľ ide o ochranu ľudských práv. A druhý rečník hovoril o masívnych e, prejavoch zločinu trestnej činnosti a myslím si, že si musíme položiť otázku, či EÚ má pokračovať vo svojich rokovaniach s Kolumbiou, keď tam dochádza k obrovským um, um, prejavom um, k, proste dochádza tam k eh, trestným činom proti eh, členom odborov. Moja otázka je, koľko z týchto zločincov skutočne eh, predstavuje štátnu správu, koľko ľudia sa ešte odvážia vstúpiť do odborov a kedy sa budú kriminalizovať obhajcovia ľudských práv. Potrebujeme aby nám komisia na toto všetko odpo poskytla odpoveď. Pokiaľ ju nedostaneme, tak nemôžeme podporiť e, uzavretie, udelenie GSP plus a uzavretie dohody o voľnom obchode. E, ďakujem, pán predseda. E, to vystúpenie pána Valderamu ma skutočne fascinovalo, pretože minimalizoval otázku vraždenia odborárov, pretože to percento zabitých odborárov bolo nižšie, než je percento členov odborov kolumbijskej spoločnosti. Ale to, čo je tu skutočne relevantné, to je neprestajné a systematické prenasledovanie e, pracovníkov, ktorí e, zakladajú odbory, vstupujú do odborov a bojujú za svoje práva. Za to sú zabíjani, vraždení a vzniká, vytvára sa ovzdušie e, zastrašovania a E, strachu, čo je dobré pre podnikateľov, pretože môžu takto lepšie vykoresťovať e, pracovníkov. Je jasné, že do toho vstupujú aj vojenské a polovojenské zložky a to je vec, o ktorej pán veľvyslanec vôbec nehovoril. A nakoniec pán predseda nehovorilo sa tu nič o úlohe e, nadnárodných korporácií, ktoré majú svoje sídlo v EÚ a ktoré sa takisto podielajú na zastrašovaní a násilí. E, občianská spoločnosť e, e, tvrdí, že aj tieto podniky sú zapojené do tohto násilia a to je vec, ktorá by, bola, ktorá by sa mala preskúmať. Ďakujem, pán predseda. V súvislosti s touto situáciou a diskusiou e, je tu jedna vec, ktorá mi nie je celkom jasná. Kolumbia to je časť Latinskej Ameriky, ktorej dochádza k obrovskej miere násilia. A nejde tu len o vládu, ale ide tu aj o to, ako postupujú orgány, štátne orgány a myslím si, že údaje hovoria sami za seba. Približne 60 členov odborov, ktorí sú zavraždení vo svete, sú z Kolumbie. A keď porovnávame Kolumbiu s Sri Lankou, ja som proti e, pozastaveniu GSP, tomto druhom prípade. Ja si myslím, že by sme mali hľadať iné opatrenia voči týmto krajinám. A pokiaľ ide o rokovania o dohode o voľnom obchode, a toto hovorím všetkým e, politickým skupinám, ja si myslím, že ako zodpovedná komisia by sme mali výjsť s iniciatívou a položiť um, Otázky na ústne zodpovedanie na marcovom plenárnom zasadnutí, aby sme e, vytvorili príslušný e, inštitucionálny rámec pre naše diskusie a aby sme zabezpečili, že komisia sa riadne zhostí svojej zodpovednosti, hlavne potom, ako bude ustanovená nová komisia. Čiže mali by sme položiť otázku na ústne zodpovedanie a potom potom urobiť závery. E, ďakujem a napokon Emily Menendez, socialisti. Ďakujem, pán predseda. Áno, nech sa páči. Pardon. David Martin. Ja som tu mal zapísaného vás. Povedal som, že tu máme len jediný číselný údaj, ktorý dokazuje, že v Kolumbii sa porušujú ľudské práva. Sú tu dve, dva postoje, ktoré stoja proti sebe. Na jednej strane sa hovorí, že naďalej sa porušujú ľudské práva a to s priamou alebo nepriamou účasťou štátu. A druhá, vzhľadom na, na hroznú minulosť sa zaznamenali zlepšenia a vláda začala konať, aby navždy skonto, skoncovala E, s touto poľutovania hodnou minulosťou prostredníctvom súdnych a administratívnych postupov. Ja zdieľam toto druhé stanovisko. Myslím si, že je potrebné podporovať nový postoj kolumbijského štátu a kolumbijskej vlády. Myslím si, že je potrebné schváliť dohodu o voľnom obchode s doložkou o ľudských právach, a samozrejme s e, monitorovacím systémom. E, ide tu predsa o začlenenie a nie o vyčlenenie Kolumbie. E, kolumbijská vláda, ktorá plače nad minulosťou, predsa len vykročila na cestu do budúcnosti spolužitia. Nebudem už nič iné dodávať, a myslím si, že je absurdné ďalej túto tému tu pertraktovať. Myslím si, že tým bolo povedané všetko. Uh, uh, Ďakujem veľmi pekne, že ste ma zavolali. Veľmi dobré otázky tu boli. Posledný rečník našich hostov za podnikateľov povedal alebo uviedol zoznam tých možností na zlepšenie sociálneho dialogu a zlepšenie ochrany e, odborárov a mňa zaujíma, prečo sú to len možnosti, ašpirácie, ale prečo sa nič z toho nerealizovalo. Nemá to podporu vlády, alebo sú tu iné prekažky? A moja druhá otázka je veľvyslancovi a je to vlastne to, čo tu už povedala kolegyňa a mnohí ďalší kolegovia. Ak naozaj robia to, čo hovoria, aby sa zlepš- že sa zlepšila ľudskoprávna situácia, prečo kolumbijská vláda sa neobráti na Európsku komisiu a nepožiada o vyšetrenie, formálne vyšetrovanie ľudskoprávnej situácie v Kolumbii a potom by sme mali nestrannú správu o tejto situácii a bolo by to jasné a dôveryhodné. Ďakujem. Myslím, že si teraz musíme tiež vypočuť komisiu, ale sme tu aj preto, aby sme si vypočuli našich rečníkov a čas veľmi rýchlo plinie nemôžem si dovoliť dať e, komisii viac ako pár minút, ale komisia by mohla odpovedať, že či tieto požiadavky na to, aby VSP plus bolo udelené Kolumbii, sú naplnené alebo nie. A prečo by tu nemalo byť to vyšetrovanie? A to sú tieto. Takže pán Joao Aguial Machad, námestník generálneho riaditeľa DG Obchod. Nech sa páči. Ďakujem za to, že ste prišli. You, uh, that... Ďakujem, pán predseda. Musím povedať, že že tieto diskusie dnešného popoludnia si komisia veľmi pozorne vypočula Veľmi pozorne sme preštudovali informácie z rôznych zdrojov, ktoré sa týkajú situácie v Kolumbii v súvislosti s plnením záväzkov pre udelenie VSP+. Východisko pre našu hodnotiacu správu e, boli informácie z medzinárodných organizácií je jasné, že vývoj v Kolumbii nie je perfektný. Sú oblasti, kde treba byť znepokojený. Rovnako je jasné, že vláda dosiahla dobrý pokrok pri e, realizácii a pri prekonaní nedostatkov, ktoré identifikovali relevantné informácie. Komisia vedie veľmi intenzívny ľudskoprávny dialog s kolumbijskou vládou a názor komisie je taký, že tento dialog stimuloval kolumbijskú vládu k tomu, aby bola konštruktívnejšia, aktívnejšia, aby aktívne spolupracovala s komisiou, čo je v súlade s našou politikou pohnutok, tak ako je to uvedené vo VSP+. A toto je hodnotenie situácie zo strany komisie. Situácia na Sri Lanke je iná. Tam nebola žiadna spolupráca s komisiou ani pred, ani počas vyšetrovania. A my si myslíme, že to nie je dobrý príklad, že nie je vhodné porovnávať tieto dve krajiny, ktoré majú veľmi rozdielnú E, politickú situáciu. Takže sme presvedčení, že politika angažovanosti prináša výsledky a sme presvedčení, že Kolumbii treba dať šancu na to, aby dokázala riešiť odporúčania poskytnuté e, MOP alebo OSN v súvislosti so zavedením a realizáciou, implementáciou niektorých dohovorov. Ďakujem za túto veľmi dobrú odpoveď komisie. A teraz sa blížime k záveru našej diskusie a preto dávam slovo znovu našim dvom hlavným hostom v tom istom poradí. Začneme s pánom. Nech sa páči, pán Franko, 5 minút, nech sa páči. Pán Franco Valderrame, nech sa páči. Ďakujem. Chcem len toto doložiť. Správa, e, ktorú tu predniesol kolega Banegas, kde sa hovorí, že e, CŽT ma dementovalo to je vyhlásenie zo 4. maja 2009 z návštevy, ktorú sme uskutočnili tu. Samozrejme, že odkedy sme Odkedy som začal moje vystúpenie, som povedal, že nie som tu v mene žiadnej konfederácie, ale takisto som povedal, že naša konfederácia zmenila svoj postoj e, k zmluvám a že to schválila na svojich plénach a na všetkých riadiacich orgánoch v priebehu roku 2009. E, myslím si, že to musím povedať, lebo vidím, E, oni vyťahli tu na niečo z internetovej stránky a doniesli to a zmenili len dátum. Takže keď ide o protirečenia a protirečiť našej krajine a najmä s kolegami z Lakut, tak potom tu e, dôjde, dochádza k takýmto stigmatizačným snahám. Keď dochádzajú argumenty, tak nadchádzajú útoky. Chcem tiež povedať, že nás je v rámci CŽT väčšina v privátnom sektore. A sektor, ktorý ja zastupujem, to je väčšinová zložka tohto sektoru a sme za slobodný obchod. A nech sa čokoľvek urobí eh, s týmito obchodnými dohodami, či už pozitívne alebo negatívny, tak sa to dotkne 14 miliónov pracujúcich, z ktorých 95% nie je v odboroch. Ďalšia vec, ktorú chcem vyjasniť, alebo možno, že uviezť ako príklad, je, že v mojom regióne, kde 25 rokov žijem spolu s pracujúcimi v banánovníkových plantáži, patrím k takým odborom, kde ak nemáme väčšinu, tak sme určite druhou najpočetnejšou odborovou organizáciou v banánovej oblasti. Áno, v 90. rokoch sme trpeli násilím, spôsobovala to gerilla. Ale dnes, od roku 2001 doteraz, nedošlo ani k jednej vražde odborového vodcu ani k žiadnej vražde aktivistov. Nedošlo e, k nezákonnému zatýkaniu. E, štrajkovali sme a právo na štrajk bolo rešpektované. E, s pracujúcimi sme hovorili o pracovných dohodách a boli sme uznatí a uznaní tak zo strany z Lakudu, ako aj z, od našich a tiež chcem ešte objasniť, že existuje jeden dokument, kde som uvedený ako ako e, akýsi náčelník a to je ďalšia smrteľná zbraň. Tento dokument nebol napísaný 4. januára tohto roku, ale i pochádza z júna minulého roku a Autor Rivera je dnes kandidátom do parlamentu a nie je prezidentom. Je to niekto iný. To je tiež dokument, ktorý nie je pravdivý. Sektor, ktorý ja zastupujem, sa kategoricky postavil proti nezodpovednému štrajku v zóne Uraba v máji a v júni roku 2009 a vtedy, keď sme boli proti štrajku, tak eh, došlo k takýmto výzvam, ako to môžete konštatovať na základe dokumentov, ktoré e, máte. Toto sú oportunistické praktiky kolegov z Lakutu v našej krajine. Bohužiaľ je to tak, ale my sme ochotní viesť debatu na ktorejkoľvek scéne národnej alebo medzinárodnej a tu chceme brániť jednu kauzu, pretože nás bolí krajina, bolia nás všetci mŕtvi. Vítajte v tejto debate a my sme eh, vám za to vďačný, pán predseda. Um, terminar, uh, al... Aby sme to skončili, Albertova Negaš, 5 minút, 5 minút, ďakujem. Ja by som najskôr chcel potvrdiť, že tri robotnícke e, centrály a ich e, unitárne vedenie sa vyjadrilo spoločne v tom zmysle, že žiadali medzinárodné spoločenstvo aj e, občanov našej krajiny, aby ich podporili, pretože tu došlo k politickému schváleniu vlády, ktorá síce áno, pri, prijala e, Medzinárodnú organizáciu práce, napísali sa rôzne správy a existuje aj nedávna správa obrancov ľudských práv, ktorých takisto e, financovala čiastočne Európska únia, kde sa sleduje situácia obrancov ľudských práv. A nie len my odborári bojujeme za dôstojnú prácu, ale aj novinári, sudcovia, študenti, indiáni. Všetky tieto sektory sú v týchto organizáciách zastúpení svojimi zástupcami a dnes e, sú prenasledovaní, väznení alebo vraždení. A preto existuje medzinárodná kampaň na ochranu týchto ľudí. Je potrebné brániť obrancov ľudského, ľudských práv v Kolumbii a preto sme povedali náš názor, že žiadame, aby sa nepodpisovala žiadna zmluva s kolumbijskou vládou. A myslím si, že veľvyslanec pán Truchyďo povedal, že je ochotný prijať všetky návštevy na všetkých úrovniach, prijať všetky štúdie o ľudských právach. A ja sa pýtam, že či táto diskusia o VSP plus a o ďalších, prečo e, si najskôr nezačnete vyšetrovať a potom prečo neberiete aj situáciu v oblasti ľudských práv pri e, vypracúvaní tohto scenára a budovaní obchodných vzťahov. Nech aj vláda vyjadrí svoju vôľu, že nech sa vypracuje nejaká správa. A tiež chcem povedať, že v prípade Kolumbie, keď pracujúci začnú konať na obranu svojich práv, lebo sú tam v niektorých regiónoch takmer situácie otroctva. Myslím si, že ste počuli o štrajku e, sekáčov e, cukrovej trstiny a títo dospeli do takej situácie, že nemali žiadne pracovné zmluvy. Oni poskytujú služby ako e, firmy, ktoré v úvodzovkách e, syndikalista, odborár E, Franco, e, ktorí vlastne spravujú týchto pracujúcich, tam sa e, prihlásia títo, títo, títo naivní sekáči cukrovej trstiny a nakoniec títo pracujúci dostanú smiešnú výplatu a s tým musia oni platiť všetky svoje E, výdavky, aj svoje členské poplatky a sú neuveriteľným spôsobom vykorisťovaní e, majiteľmi týchto družstiev a preto 15 tisíc e, sekáčov cukrovej trstiny vyhlásilo štrajk. Prezident Uribe vyhlásil, že to nie je štrajk, ale subverzívna činnosť, podvratná činnosť a že za tým sú temné sily. Neboli to temné sily, boli to afrokolumbijskí pracujúci, ktorých už táto situácia vykorisťovania unavila a vyhlásili e, štrajk. A došlo, došlo k ich e, postihu a medzinárodné organizácie sa museli zmobilizovať, aby ich ochránili. A preto toto je tá stigmatizácia je to stigmatizácia a protiodborová kultúra, ktorá naďalej pretrváva v hlavách vodcov tejto krajiny. Oni namiesto toho, aby garantovali práva, prenasledujú legitímne práva pracujúcich. A rád by som teraz odpovedal otázku o beztrestnosti a o kontrole. Došlo k 270 e, rozsudkom a 90% bolo oslobodzujúcich. A treba povedať, že máme 1700 prípadov. Ďakujem. Uh, Ďakujem veľmi pekne. Bola to veľmi otvorená a plodná diskusia. Myslím, že teraz máme lepšiu predstavu o situácii v Kolumbii, ako aj o našom vlastnom stanovisku, pokiaľ ide o e, udelenie štatutu VSP plus Kolumbii. Chcem sa poďakovať najmä našim hosťom a najmä našim dvom hlavným rečníkom. Ďakujem. Týmto končím e, diskusiu na túto tému dnes. A e, teraz by sme prešli k bodu 15 nášho programu. Môžem vás prosím utišiť keby prosím vás tí z vás, ktorí odchádzajú z miestnosti, tak urobili čo najrychlejšie. A prosím, buďte ticho, lebo nás rušíte, e, keby ste sa vzdialili v tichosti. please. Please, those who... Prosím, aby tí z vás, ktorí odchádzajú z miestnosti, aby ste urychlili svoj odchod. Blížime sa ku koncu nášho rokovania, ale ešte nie sme tam celkom, takže prosím vás ešte o pozornosť. Vlastne teraz prejdeme k bodu 12. Je to bod o aktuálnom vývoji v oblasti verejného obstarávania. Je to je to záležitosť, kde IMKO vystupuje ako gestorský výbor a ehm, stanovisko ako ehm, ehm, spravodajkyňov je Malgorzata Hanzlik z PP, EPP. Musím zdôrazniť, že verejné obstarávanie je veľmi dôležitou súčasťou medzinárodného obchodu Eh, hoci eh, verejné obstarávanie nespadá pod eh, multilaterálny systém VTO a riadi sa len vládnymi dohodami o verejnom obstarávaní a GPA, ktorá je v tomto smere plurilaterálna. Také krajiny ako je Čína ešte stále nie je súčasťou systému GPA a Zdá sa, že rokovania v tomto smere sa dostali do mŕtvého bodu. Európska únia v tomto smere v oktobri minulého roka podala svoju správu. Takisto treba mať na pamäti, že e, je tu silné prepojenie medzi vnútorným trhom a medzinárodným obchodom a práve náš výbor, ktorý je zodpovedný za medzinárodný obchod, má osobitnú úlohu prispieť prispieť k tejto diskusii e, aj v súvislosti s verejným obstarávaním na vnútornom trhu. Preto vítam toto stanovisko a odovzdávam slovo spravodajkyni. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Som e, veľmi rada, že e, môžem hovoriť o tejto otázke. Dnes popoludne sa konalo verejné vypočutie o verejnom obstarávaní v rámci výboru IMCO a veľmi ma zaujímalo, čo povedia e, k tejto veci experti a aj experti, experti aj, aj zamestnanci. E, pokiaľ ide o Lisabonskú zmluvu, táto obsahuje osobitné ustanovenia v tomto smere. Spravodajkyňa Imko sa chce zamerať práve na túto otázku. Ďalej tu máme e, veci, ktoré majú medzinárodný rozmer. E, bola som veľmi rada, že som mala možnosť zúčastniť sa toho vypočutia a rada by som poukázala na niektoré veci, e, o ktorých hovorí moja správa. Trh únie sa riadi zásadou otvorenosti a z tohto dôvodu sa tretie krajiny môžu zúčastňovať na tendroch v súlade s európskou legislatívou ako aj s medzinárodnými dohodami o verejnom obstarávaní. Trhy verejného obstarávania v tretich krajinách nie sú vždy otvorené pre európske podniky a aj tam, kde máme obchodné dohody s obchodnými partnermi, e, tam je síce táto reciprocita viac menej zaručená, ale e, e, európske podniky hovoria o tom, že majú problémy s prístupom na trhy tretich krajín Situácia je však obzvlášť náročná vo vzťahu k tým krajinám, s ktorými nemáme žiadne záväzné dohody o verejnom obstarávaní. Navyše viaceré krajiny uplatňujú e, reštriktívne opatrenia stiažujúce prístup na ich trh. Napríklad Čína nedávno zaviedla systém akreditácie miestnych inovatívnych produktov uprednostňuje akreditované produkty na účely verejného obstarávania. To znamená, že prednosť majú miestne čínske podniky a naše podniky sa obávajú, že práve táto akreditácia a registrácia môže Eh, byť eh, problematická. Mala by som, eh, chcela by som niečo povedať aj o dohodách v rámci VTO. Európska únia vedie rokovania o príslušných otázkach, ktoré sú však dlhotrvajúce a náročné a musíme teda čakať na výsledky týchto rokovaní. Chcela by som vyzvať Európsku komisiu, aby pokračovala v týchto rokovaniach, ale aby nezabúdala na naše ambície. Otvorenosť eh, našich eh, trhov by mala podnietiť našich partnerov, aby aj oni otvorili svoje trhy. A tí, ktorí nechcú otvoriť svoje trhy pre európske podniky, by nemali mať e, možnosť čerpať výhody z otvorenosti našich trhov, čiže mal by platiť princíp reciprocity. A ak e, tá reciprocita nie je, tak mali by sme uložiť obmedzenia, pretože musíme e, sa vyhnúť situácii, aby naše podniky e, nemohli slobodne súťažiť s podnikmi v tretich krajinách, zatiaľ čo tieto podniky tú možnosť na európskom trhu majú. Európske E, tieto e, podniky tretich krajín môžu e, niekedy sa uchyľovať k dumpingovým praktikám. Ja si myslím, že to, to je vec, ktorú by bolo treba ďalej preskúmať a musíme ju mať na pamäti. Uvítam vaše pripomienky, musím však pripomenúť, že posledný termín na pozmenujúce Návrh je obed 20. teda poludnia 29. januára. A teraz e, tieňové spravodajcovia, najprv e, Georg Kutaš, e, SAD. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade by som chcel zablahoželať spravodajkyni za jej prácu. Chcel by som však uviesť niektoré ďalšie princípy, ktoré by podľa mňa bolo potrebné zapracovať do správy. Najprv by sa tam mala zahrnúť aj otázka selektívneho verejného obstarávania, ako aj možnosť využiť verejné obstarávanie ako nástroj na podporu trvalo udržateľného rozvoja. A práve za to, že dnes e, sme boli účastníkmi e, rozsiahlej rozpravy. Bolo by dobre, keby sme do návrhu stanoviska vsunuli aj ustanovenie týkajúce sa dodržiavania sociálnych a individuálnych práv v súlade s pravidlami MOP a Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Okrem toho si myslím, že je potrebné posilniť mechanizmus proti korupcii. V oblasti verejného obstarávania členské štáty by mali zvýšiť povedomie potreby koncentrovaného úsilia na zabezpečenie transparentnosti a férového, spravodlivého využívania verejných prostriedkov. Ďakujem. Chce ešte niekto vystúpiť k tejto téme? Ak nie, odovzdávam slovo komisii pán Erg Notimbung z DG Trh. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Pán predseda, E, chcel by som povedať, že do veľkej miery e, podporujeme e, vyhlásenia pani spravodajkyne, pokiaľ ide o rokovania o verejnom obstarávaní v medzinárodnom meradle. Je to skutočne komplikovaná záležitosť. Záležitosť EÚ už tradične je otvoreným trhom a umožňuje obchodným partnerom uchádzať sa o podnikanie na tomto trhu. Väčšina týchto obchodných partnerov partnerov, s ktorými rokujeme, však nie vždy uplatňujú rovnakú otvorenosť voči podnikom z EÚ. A to zdôvodňuje, prečo počas týchto rokovaní komisia E, predložila návrhy e, týkajúce sa prísnejšieho uplatňovania zásady reciprocity. To znamená, že v našom poslednom protinávrhu, ktorý februára podala vo februári 2009, sme zaviedli obmedzenia prístupu napríklad pre americké podniky, pokiaľ ide o verejné obstarávanie na európskych trhoch. Hlavným dôvodom vo vzťahu k Spojeným štátom je e, práve to, pretože malé a stredné podniky v Spojených štátoch um, majú uh, preferenčné zaobchádzanie a rovnaké možnosti sa neposkytujú zahraničným záujemcom. Komisia si takisto uvedomuje, že v kontexte súčasnej hospodárskej krízy je tu na celom svete tendencia zavádzať protekcionárske opatrenia, uh, ktoré uh, uprednostňujú miestnych uchádzačov toto rozhodne nie je e, vec, ktorú komisia podporuje. Komisia sa domnieva, že by sme sa mali maximálne snažiť pridržiavať zásad e, otvorenosti európskej ekonomiky. Je však potrebné viesť rokovania s viacerými obchodnými partnermi a nebudeme váhať zavádzať e, reštriktívne opatrenia, ktoré budú, ktorých cieľom bude potláčať takéto protekcionárske tendencie. Čiže e, podporujeme vyhlásenia uvedené v správe pani spravodajkyne. Ďakujem ďalšie žiadosti o slovo pre e, spravodajkyňu pani Hanzlikovu. A teraz odovzdávam slovo pani spravodajkyni týmto. Ďakujem, pán predseda. A ďakujem aj za veľmi pozitívne pripomienky k môjmu návrhu stanoviska. Myslím si, že to, čo povedal tieňový spravodajca, môže byť e, e, súčasťou jeho pozmenujúcich návrhov a predpokladám, že môže dôjsť k ďalšej výmene názorov. Možno, že budeme mať na to viac času a malo by sa tak udiať na budúcom zasadnutí výboru. Ďakujem. referred to, and also the votes. Hlasovať eh, by sa malo o tejto veci 23. februára. Teraz prechádzame k bodu 15, ale chcel by som vás informovať, že zápisnica z dopoludnejšieho stretnutia koordinátorov je už k dispozícii a bola distribuovaná bovaná a podľa e, zvyčajného postupu sa bude považovať za prijatú, pokiaľ do konca tohto zasadnutia nebudú predložené žiadne námietky. Bod 15 priebežné hodnotenie dokumentov o geografickej a tematickej stratégii podľa nariadenia 1905, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce. Toto je výmena názorov gestorským výborom je DV. Naším spravodajcom je eh, David Martin zo skupiny SAD. A ako vieme, eh, výbor pre rozvoj sa rozhodol k tejto téme vypracovať eh, správu z vlastnej iniciatívy Hovorí sa tu o, o poskytovaní pomoci rozvojovým krajinám, ktoré, e, ktorú Európska únia realizuje prostredníctvom nástroja financovania a e, geografické a tematické e, Dokumenty o geografickej a tematickej stratégii slúžia ako e, podporné e, dokumenty. Existujú rôzne e, dokumenty týkajúce sa usmerňovania a hodnotenia európskych programov pomoci. Ďakujem. Ehm, pán predseda, skutočne k tomu nemám veľmi čo dodať. a ponechávam to na e, výbor, aby sa k tomu vyjadril e, aby sa vyjadril k darčovským aktivitám EÚ e v súčinnosti s našou celkovou politikou vonkajších, e, vonkajšej pomoci. Ako sme o tom hovorili dnes dopoludnia v úplne inom kontexte, obchod môže byť nástrojom pre rast a rozvoj, ale nie automaticky znižuje chudobu. E, obchod treba vnímať ako súčasť širšieho rámca podpory spolupráce a pomoci rozvojovým krajinám pri v lepšom využívaní e, tohto e, obchodu. E, krajiny napríklad, ktorých sa rozvíja turistika, by takisto mali získať širší prístup k trhom iných krajín, napríklad v Myslím si, že jediným aspektom, ktorý by sa tu mal ešte pridať, to je aby sme prostredníctvom Výboru pre rozvoj požiadali komisiu, aby nám poskytla oveľa viac informácií o e, medzinárodnom obchode, o rozpočtových kapitolách e, venovaných e, nástroju DCA. Ale myslím si, že DCI. Ale Myslím si, že toto je základ, e, z ktorého by sme mali vychádzať. Môžem poprosiť komisiu o stanovisko? Je tu niekto, kto by sa vyjadril, prosím, za komisiu? Pán Dokla, pán Sime, kto? Pán predseda, moje meno je Rod, som z DG Relax, som koordinátorom tohto strednodobého e, hodnotenia za relax a je pravda, že sú tam prvky obchodu v DCI dokumente a v strategickom dokumente pre DCI a my sme sa pokúsili reagovať na vyjadrenia parlamentu z posledného takéhoto pre, e, prehodnocovania a snažili sme sa zapracovať horizontálne otázky, aby boli naše rozpočtové linky účinnejšie, pretože ide o malé e, e, množstva, ale my sme sa snažili zintegrovať aspekty pomoci e, za obchod práve takto do týchto rozpočtových možností a okrem toho pracujeme na nástroji pre industrializované krajiny a dúfame, že sa nám podarí našu e, nerozvojovú spoluprácu v tejto oblasti v období roku 2011-2013 zlepšiť. Ale uvedomujeme si, že obchod môže byť hnacou silou rozvoja a snažíme sa využiť program e, pomoc za obchod tak, aby sme ho lepšie rozvinuli a aby sme spustili mnohé nové procesy. Ak si tak želáte, môžem sa obrátiť na oddelenia Relexu a požiadať ich o vypracovanie briefingového dokumentu, aby ste videli, ako sa vypracúva tento rozpočet v rámci programu Pomoc za obchod. Ďakujem veľmi pekne. Ešte má niekto nejaké pripomienky? David Martin? Nie. My by sme naozaj uvítali takýto dokument. Keby nám to degerelex poskytlo, to by bolo veľmi dobre. Uvítali by sme to. E, termín pre pozmeňovacie návrhy a prijatie budú možno počas marcového stretnutia. A teraz by sme prešli k ďalšiemu bodu. Vlastne všetko sme spravili. Bolo to veľmi dlhé rokovanie a ďakujem vám za vašu trpezlivosť. A naše ďalšie rokovanie po februári bude útorok 23. 3. 1. Budeme mať ešte stretnutie 8. februára v Štrasburgu o 9. večer, keby ste prosím na to nezabudli. Áno, pripravte sa na tento dlhý večer potom.